vorne da. Ja. Ja, ich möchte alle recht herzlich hier begrüßen. Všetkých by som vás rád srdečne privítal a chcel by som vám oznámiť niektoré zmeny programu vzhľadom na to, že e, tu nie sú ešte ani podpredsedovia, ani náš predseda. Napriek tomu si myslím, že by sme mali začať. Prosím, pochopte, že v programe sú zmeny. Prvá zmena a sa týka bodu 12. Ide o stanovisko pána Butikhofera. Tento bod dnes bude bodom 3a, čiže vlastne našim začiatkom. Potom bod 5, stanovisko pána Langena, diskusia o pozmeňujúcich návrhoch. Tento bod sa stane vlastne bodom 3b dnešného programu. Pani komisárka Nelly Cross takisto príde trochu neskôr a jej e, stretnutie s ňou začne e, bude o 16. Príde to po bode 5 a 6. Nuž, e, správa Suza Wagner bod 6, aj k nemu, k nej bude diskusia pozmeňujúcich návrhov. Tá, tento bod bude dnes, pardon, áno, dnes 31. maja bude posledným bodom. Potom bod 13, správa Tagrasa Cavario. To je Takisto výmena názorov a tento bod sa stane bodom 11a po hlasovaniach. Stretnutie koordinátorov sa neuskutoční dnes, ale v útorok ráno, zajtra, hneď po hlasovaniach a po správe eh, Cavalio asi o 11. hodine. 14. bod, a to je výmena názorov s predsedom Buzekom. Ide o oficiálnu e, návštevu v Číne, ktorá je témou. A ak k týmto zmenám nemáte e, výhrady, tak v, považujem za tento, tento program za potvrdený. A prejdeme hneď k bodu číslo 3. Schválenie zápisnice zo zasadnutia 17. až 18. marca. Ak k tejto zápisnici nemáte e, pripomienky, tak automaticky prejdeme k bodu 4 a bodom číslo 4. E, a to je správa pána Butikofera, je prítomný. Navrhujem, aby pán Butikofer nás hneď oboznámil s materiálom. Ďakujem, pán predseda. Európsky pro, systém štandardizácie je pre vnútorný trh veľmi dôležitý, pretože sú tu na jednej strane ekonomické a na druhej strane sociálne a ekologické výhody. Európa svoju pozíciu ako región s, s dominanciou v oblasti technológií a aj takisto svoje skúsenosti s e, ekologickými technológiami môže posilniť, keď nám ide o ciele našej politiky, e, ktoré možno štandardizáciou práve podporiť a naopak európsky, európske ciele v oblasti štandardizácie musia zohľadňovať e, realitu a tiež veľké výzvy, ako sú klimatické zmeny, energetická e, spolahlivosť. A ak e, to má platiť, tak ide o to, aby sme mali široké spektrum, aby táto e, prebiehala v e, transparentnom, e, transparentnej forme. Toľko na úvod zo pár všeobecných úvah a vychádzajúc z týchto všeobecných úvah navrhujem, aby sme k tomuto stanovisku k správe výboru IMCO predložili niekoľko bodov. Poprvé by som rád navrhol, aby princípy Svetovej e, obchodnej organizácie, nestrannosť, konsenzus, e, účinnosť, relevancia a konzistentnosť, aby do právneho rámca EÚ, pokiaľ ide o normalizáciu, štandardizáciu, aby sme ich zapracovali. Po druhé, by bolo z môjho pohľadu veľmi dôležité, aby rôzne organizácie, ktoré zastávajú e, záujmy pre všeobecné blaho, aby e, boli zapájané intenzívnejšie do procesu normalizácie. Napríklad normalizačná organizácia Normat Play, malých a stredných podnikov, ekostavisto, ktorá zastáva ekologické normy a tiež ďalšie e, spotrebiteľské organizácie alebo organizácie odborárskeho charakteru či charakteru o ochrany pri práci. Ak teda vychádzame z toho, že Komisia dáva k dispozícii prostriedky a európske normalizačné e, organizácie pre vypracovanie týchto noriem, ktoré zadala k vypracovaniu komisia, ak ju teda podporujú, tak podľa mňa by sa malo zvážiť, že časť týchto prostriedkov by sa použila konkrétne na podporu práce týchto uvedených organizácií, ktoré majú všeobecné spoločenské e, zámery. Samozrejme len pre také prípady, kedy sú e, v kompetencii týchto organizácií špecifické normy. Nad rámec tohoto význam a úlohu v štandardizačnom procese môžeme podsilniť tým, že pri rozhodovaní, pri formálnych rozhodnutiach o tzv. európskych normách sa im dá vždy jeden hlas. To by potom nezmenilo väčšinové pomery, pretože štandardizačné organizácie z veľkých krajín majú viac hlasov, ako napríklad Francúzsko má 10 hlasov v takomto procese, ale to by viedlo k tomu, že 5 4 či 5 hlasov v takomto procese z pohľadu e, všeobecných záujmov, všeobecného blaha zohrávali úlohu a tým pádom by tu bol všeobecný princíp zapojenia čo najširšieho spektra zainteresovaných. No a samozrejme musia byť normy všeobecne prístupné, e, lenže mnohé procesy, o ktoré tu ide, sú veľmi zložité a náklady sú tiež e, nezanedbateľné, predovšetkým pre malé a stredné podniky. A preto si myslím, že národné e, normalizačné organizácie by pre malé a stredné podniky mali poskytovať určité skupiny e, noriem za znížené ceny a aj normy by sa mali e, tým spôsobom zjednodušiť, že teda počet odkazov na ďalšie štandardy, na ďalšie normy sa zníži. Toto je pohľad, ktorý výrazne vychádza z, alebo zohľadňuje perspektívu malých a stredných podnikov a ich zaobchádzania so, e, s normami. Tiež je dôležité, aby naše e, normy boli dobre koordinované, s rozvojovou a výskumnou politikou a preto navrhujem, aby sme rozvinuli aktivity, aby sme e, brali do úvahy technologický rozvoj a aby sme aj pri rámcovom programe a CIP kládli dôraz na otázku noriem a v neposlednej miere by sme tiež mali zohľadniť aj otázku medzinárodnej koordinácie pri normalizácii nezabúdať na ňu a uvedomiť si, že konkurencia noriem by mohla viesť e, k vzniku e, e, prekážok a práve u nových technológií by rozvoj trhov mohol byť zabrzdený a preto by sme mali prispievať, aby sme čo najskôr dospeli k zrýchleniu a v tomto ohľade si myslím, že sa treba zaoberať aj transatlantickým dialogom a takisto otázke e, norm, e, normalizačných snách. Ďakujem. Ja, recht herzlichen Dank. Ďakujem pekne. Má k tomuto bodu niekto príspevok? Nech sa páči. Ďakujem, blahoželám spravodajcovi k kvalitnej práci. Táto otázka noriem je veľmi zásadná pretože Európska únia je normatívnou mocou a v oblasti technických noriem ide o to, aby sme chránili spotrebiteľa. Už sme dosiahli veľké úspechy v tejto oblasti a podarilo sa nám zaviesť často európske normy, z ktorých sa potom stali medzinárodné normy. Napríklad smernica REACH v chemickom priemysle, ktorý je teraz vo všeobecnou normou aj inde. Pokiaľ ide o technické alebo hospodárske normy, Máme veľa úspechov v tejto oblasti, ale sme takisto producentmi netrhových noriem. Vy ste hovorili napríklad o normách pre životné prostredie, pre ochranu nášho životného rámca pred klimatickými zmenami. Ale takisto ide aj o hygienické normy, o sociálne normy, kultúrne normy. Keď ide o tieto netrhové normy, tu už máme oveľa väčšie ťažkosti, s ich zavádzaním, s e, ich e, rešpektovaním. Tu poukazujem na neúspech, alebo aspoň e, polovičný neúspech nášho energetického balíka a kodaňskej konferencie. Nepodarí sa nám byť príkladom, nepodarí sa nám viesť zvyšok sveta k rešpektu týchto e, noriem. Bohužiaľ, e, bol to neúspech. Ale to neznamená, že my, Európania, by sme mali prestať uplatňovať tieto, tieto normy. Mali by sme dokonca prejsť možno k cieľu 4x30. V tomto prípade, v tejto situácii vyvstáva otázka, čo budeme robiť, robiť ak my nebudeme dodržiavať tieto e, normy pre životné prostredie. Niektorí hovoria, že ak ich budeme vynúcovať, tak e, naopak potrestáme náš priemysel e, v porovnaní napríklad s americkým priemyslom, ktorý ich nebude uplatňovať. Naša francúzska vláda, ale takisto hlavné davicové strany vo Francúzsku hovorili napríklad o uhlíkovej dani na hraniciach za tým účelom, aby sme znova nastolili vyváženú hospodárskú súťaž. Čo môžeme robiť, ak dôjde ku konfliktu netrhových noriem a hospodárskych noriem, aby sme vyriešili takýto konflikt? Je to zásadná vec, pretože voluntaristický prístup a príkladný prístup Európskej únie, ktorý mala e, doteraz, neznamená, že nás ostatní e, nasledujú v našej činnosti. To však takisto neznamená, že by sme sa mali vzdať. Nie, naopak, mali by sme bojovať za medzinárodné normy a na to musíme mať inštitucionálne prostriedky. A tu by som chcel ešte nejaké upresnenia od spravodajcu v správe. Ďakujem. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, ich glaube, dass die... Ďakujem. Myslím si, že tieto otázky sú pre nás veľmi dôležité. Aj v budúcnosti bude normalizácia zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Pán komisár Verheugen svojho času zdôraznil, že by sme mali e, produkovať menej technickej legislatívy a mali by sme príslušným grémiam preniesť zodpovednosť za normalizačné činnosti. A tu je ten základný princíp vzájomného uznávania a harmonizácie kde si chceme navzájom veci uznávať a harmonizovať. Tieto dve úrovne podľa mňa treba dobre prediskutovať. Vo všetkých členských krajinách totiž máme možnosť príslušným spôsobom posúvať normalizáciu vpred. Práve o to včasné uznávanie ide do veľkej miery a na európskej e, úrovni e, je harmonizácia tou výzvou, ktorá je pred nami. Ako ste správne poznamenali, tie firemné normy v ekonomike, národné, medzinárodné i európske normy, pre všetky z nich je našou úlohou je dôležité dbať na e, chod vnútorného trhu, ktoré normy sú potrebné. A tiež otázka pána Bytikofera týkajúce sa e, nákladov zohrávajú, zohráva príslušnú úlohu. Keďže nevidím ďalších rečníkov, by som rád požiadal komisiu o e, slovo, ak si želá vystúpiť. Pán Tiršer je prítomný a kompetentný. Je pochopiteľné to na to, že sme bod presunuli, že nie je tento pán prítomný, ale napriek tomu e, poviem zo pár slov časovú harmonogramu, časovému harmonogramu. Faktom je, že diskusia o návrhu stanoviska prebehne 23. júna, že 24. Eh, júna je lehota o, o 17. hodine na podanie pozmeňujúcich návrhov a 13. júla pre, sa prediskutujú tieto pozmeňujúce návrhy a hlasovanie vo výbore IMCO prebehne 22. septembra 2010 a práve preto to bude teda na pléne buď v 2. septembrovom alebo na 1. v októbri prebehne aj hlasovanie. Ak s tým všetci súhlasíte, tak by som dal ešte raz slovo pánu spravodajcovi, ak má komentáre. Ďakujem, chcem vám i e, kolegom poďakovať za poznámky k časovému harmonogramu ťažko niečo dodať. Chcel som snáď ešte e, poznamenať jednu či dve veci. Nie som si celkom istý, či to rozšírenie témy, tak ako to povedal kolega Weber, možno zbaliť e, spolu s týmto a odhadujem, že význam noriem. Možno som pána Webera nes- nesprávne pochopil, ale nepovažujem to za na niečo, čo by priemyslu robilo problémy, ale skôr je to pre príležitosť bez ohľadu na celú tú diskusiu e, o tom tzv. carbon leakage, tie zistenia z nedávneho obdobia, ktoré prenikli e, na verejnosť, e, dokazujú, že problém nie je až taký veľký, ako ho niektoré, niektoré zainteresované subjekty prezentujú pred médiami. Ale keď teda sa neobmedzíme len na európsku perspektívu, ale zoberieme tiež na vedomie, že alebo teraz akou ambíciou v niektorých e, rozvíjajúcich sa krajinách e, činnosti v rámci tejto tzv. tretej priemyselnej revolúcie sa e, realizujú, tak treba prejaviť a vzať na vedomie s najväčším respektom, že oni nebudú čakať na to, či, nám, či nás môžu začať dobiehať, ale naopak oni sami určujú tempo a práve preto si myslím, že nie sme už v situácii, kde by sme mohli zvažovať, či chceme byť vzorom iným. Čínenia nebudú čakať na to, či Európa chce byť pre nich vzorom. Naopak snažia sa práve u najmodernejších technológií predbehnúť nás a do tejto miery by som považoval z priemyselno-politického hľadiska za veľmi nebezpečné, keby sa tu rozšíril názor, že treba e, výjsť priemyslu v ústretí v tom, že pri rozvoji spoločných roliem budeme opatrní. Naopak si myslím, že je dôležité, aby sme vývojom spoločných noriem prispeli k tomu, že tempo inovácií bude vyššie, inak v tomto e, zápase e, nedopadneme dobre. Ďakujeme pánu Butikoferovi a dostávame sa k ďalšiemu bodu programu a to sú emisné normy e, pre ľahké komerčné vozidla. Werner Langen je tu autorom stanoviska a poprosím ho o jeho úvahy. Prezident, wir Ďakujem, pán predseda. Nachádzame sa teraz vo fáze, keď sa hovorí o pozmenujúcich návrhoch. Máme 219 pozmenujúcich návrhov, ktoré sa týkajú 18 rôznych bodov. Prvý pozmenujúci návrh sa týka právneho základu. Ide tam o, o otázku, či právnym základom je článok o vnútornom trhu. Je tam posudok o, o osobných a automobiloch, kde sa to skôr mm, popiera. Máme aj stanovisko výboru pre životné prostredie. Druhým veľkým komplexom tém e, je otázka krátkodobého cieľa. Aký vysoký bude ten cieľ a ktorý to bude rok. Pokiaľ ide o výšku cieľa, sú tu rôzne návrhy, ktoré boli predložené. Komisia navrhla 175. Odzneli návrhy, ktoré sú nižšie ako toto číslo. Pani Harms, pani Hall, Sosa Wagner, pani Thompson a ďalší navrhovali 160 alebo 165. Na základe súčasného stavu ja navrhujem, aby sme sa riadili podľa návrhu komisie, čiže aby sme ostali pri tých 175 gramoch. A druhá otázka je e, dlhodobý cieľ. To sa týka vstupu do platnosti a dlhodobého cieľa. Dlhodobý cieľ tu Komisia stanovila na 135 gramov a navrhujú sa tu e, zvýšenia na 150 až 160, ale potom výbor pre životné prostredie chce zníženia napríklad na 125, 130 alebo na 145 gramov aj so zmenou ročných čísel. Potom je tu zmena roku na 2025 na miesto roku 2020. Ja som ale povedal, že e, tento návrh chceme stiahnuť a chceme predložiť kompromisný návrh, ktorý je medzi návrhmi kolegov, čiže 150, 150 gramov, to je identické s tým, čo má v návrhu Výbor pre životné prostredie. Číslo 150 je dostatočne ctižiadostivé, vyžaduje si veľké úsilia a na druhej strane ešte otvára nejaký priestor, otázky a tak ďalej. Potom tu máme rozšírenie rozsahu pôsobnosti, k tomu máme dva pozmenujúce návrhy. Kategória M2 a N2. Tam má byť takisto zahrnutá, ale Návrh komisie sa týka vyloženie iba kategórie N1. Ja by som to nechal takisto pri návrhu komisie. No a potom sú tu ešte doplnenia do e, definícií, footprint, kompletné vozidlo a tak ďalej. Všetky tieto pojmy to môžeme podporiť. Šiesta vec, kedy sa to celé spustí. E, prvá fáza, phase-in, zahájenie. Je tu aj otázka, kedy začne platiť toto nariadenie. Sú tu rôzne návrhy. Jednotlivé fázy podľa týchto návrhov by sa mali prispôsobiť e, k návrhu o, oxide uhličitom e, z osobných o automobilov. Potom sú tu aj nejaké návrhy napríklad od pani Tikao, pani Harms, ktorí chcú pomalšie spustenie chcú, aby sa dosahovali cieľové hodnoty bez phase-inu. A ja navrhujem, že z týchto všetkých návrhov by sme mali vybrať 1. Mm, január 2015, čiže posunúť o rok začiatok a fázovanie komisie by sme podľa toho mali upraviť a mali by sme do prvého roka dať 65 Toto je teda nami formulovaný návrh. No a od roku 2015 16 to bude platiť plne aj pre skladané vozidlá s nadstavcami. Čiže toto je stredná cesta, vytvorená zo všetkých pozmeňujúcich návrhov, ktoré máme. Ak niekto nás stojí e, na tom, že jeho návrh je nevyhnutný, tak potom musíme hľadať nejaký kompromis. Potom je tu ešte otázka superúverov. Tu sa navrhuje všetko možné od posilnenia až po úplné vypustenie a ja by som chcel zasa sa orientovať a noriem pre osobné automobily podľa Rubiga, Marineska, Valeana. By som chcel navrhnúť, aby tu nebolo 50 gramov, ale 50 stanoveného cieľa. Myslím si, že to je spravodlivejšie, pretože 50-gramový cieľ nemôže ísť do kategórie nákladných automobilov. No a teraz tie mimoriadne ekologické vozidlá 3,5 e, na rok 2015, 1,5 na rok 2018. Je to trošku veľkorysejšie, ako navrhuje komisia. No a potom sú tu návrhy k monitoringu, článok 7. Tieto návrhy podľa mňa majú iba redakčné úpravy a vyžadujú si iba určité časové úpravy vzhľadom na predchádzajúce kompromisy. No a potom pokuty, to je veľmi sporný bod. Tu by som chcel navrhnúť kompromisný návrh číslo 4 Samozrejme, celé to začne platiť v roku 2015, keď vstúpi do platnosti nariadenie. A tu v tomto kontexte najdôležitejšie je, že komisia navrhuje 120 eur pri prekročení viac ako 3 e, gramy a my chceme 95 eur od roku 2015 do roku 2019 a od roku 2020 chceme 95 eur, čiže my chceme nižšiu hodnotu pokuty ako komisia. Aj to zodpovedá návrhom Výboru pre životné prostredie. Potom povinnosti zverejňovania, článok 9 sa posúva o jeden rok. Pán Rubich, pán Valeán a ostatní tu predložili návrh, s tým súhlasím. Potom je tu otázka výnimiek zvýšenie pravových hodnôt pre malých producentov. 22 tisíc to je návrh komisie. Pani Tikao navrhuje 30 tisíc a ja navrhujem 25 tisíc. Myslím si, že keď to trošku navýšime, tak sa to bude dať. No a teraz ekoinovácie. Pani Harms tu žiada vypustenie Šaci, z Valean, Rubich, Marinesko a Tikau chcú a poukázať na osobné automobily v tomto kontexte a pani Tikao chce zvýšenie zo 7 na 10 gramov. Je to skôr technická otázka a otázka toho, ako jednotlivé komponenty E, sa majú hodnotiť vyššou, vyšším číslom alebo nie. Nad tým môžeme pre, popremýšľať. Ja som si k návrhu pani Tikao dal plusko, ale neviem, či nájdeme väčšinu. Ďalší kritický bod. Ob, obmedzovačie rýchlosti. Tu je viacero návrhov. Navrhuje sa, aby úvodné ustanovenie 24 odo mňa bolo vypustené a aby tam bolo dané nové úvodné ustanovenie o pozitívnom efekte obmedzovačov rýchlosti na životné prostredie a bezpečnosť. Takisto sú tu aj návrhy, ktoré podporujú moje stanovisko z rôznych politických skupín. Pani Harms, Van Brent a Krote chcú rozšírenie rozsahu pôsobnosti na E, smernicu 92 lomeno 6 na obmedzovače rýchlosti kategórie N1. Potom viacerí zo zelených, ale pán, aj pán Krotech chcú článok 5a, nový článok 5a s rôznymi limitmi. Krote chce 120 km, pani Hall 110, pani Harmsa a iní chcú 100 km alebo nejakú, nejakú výšku, nejaký počet kilometrov, ktoré stanovia členské štáty. Uh, tam budeme asi odlišne hlasovať. Ja som svoj názor dal do pozmenujúcich návrhov, ale nemyslím si, že sú povinné alebo správne, pretože naozaj obmedzovanie rýchlosti to je záležitosť členských štátov. Potom tu máme autonómny nárast hmotnosti. Tu sú iba návrhy na vypustenie Rubik, Šaci, Makáky, Sartori, Patričelo a Tikao. Podľa návrhovateľov a ich politických skupín to bude asi väčšina. A tu máme kompromis číslo 6, ktorý je tu smerodajný, ktorý schváľuje vypustenie. No a potom kategória N2 a M2, ich začlenenie. Kompromis číslo 5. Je to veľmi rozsiahly článok a tu je celý rad bodov v tomto kompromise, ktoré sa snažia sledovať strednú cestu medzi tými vecami, ktoré boli navrhnuté. Potom tu máme alternatívne parametre ako footprint, článok 12, odseky 5.6. Pán Ody e, požiadal o vypustenie potom tu máme vozidla s nastavcami, s rozličnými použitiami. Tu ide o metódu. Návrhy sú všetky rovnaké. Pán Ody chce vypustenie, ale všetky ostatné návrhy chcú, aby komisia do roku 2011 navrhla alternatívnu metódu na e, vypočet špecifických e, CO2 emisí, žiadne odhady. No a posledný bod, postupovanie údajov, odsun začiatku na rok 2013 a potom údaje k špecifickým emisiám CO2, vrátanie započítania ekoinovácií. Toto sú e, tie najdôležitejšie body, je to zhrnutie tých šest najkritickejších bodov som sa pokúsil zapracovať do šiestich kompromisných návrhov a tie kompromisy by som rád e, predložil hneď po rozprave, ak sa tak ešte nestalo. Pokiaľ ide o celý priebeh, e, rozprávali sme sa o obmedzení s, e, o vymedzení s pánom Kelegenom a o, ešte tu máme niektoré veci, o ktorých sa musí rozhodnúť Predsedovia výborov musia rozhodnúť, čo je v zodpovednosti výboru ITRA vo vý... výlučnej zodpovednosti. My sme sa rozhodli, že každý urobí svoju správu a potom sa budeme radiť ešte o ostávajúcich záležitostiach. Podľa súčasného stavu vo výbore vo život, pre životné prostredie máme taký názor, že väčšina ľudí súhlasí s kompromismi, ktoré som predniesol. Ďakujem. Ďakujem Wernerovi Langenovi. A teraz pán Pirio. Sí, grazie. Eh, una... Ďakujem, pán predseda. Teraz hovoríme prvýkrát o pozmeňovacích návrhoch k správe pána Langena. A z tejto diskusie vyplýva, že väčšina sleduje jasnú líniu. A to, že chceme dosiahnuť určité cieľové hodnoty za účelom znižiť emisie CO2. Lehoty na to stanovené sú relatívne dlhé. Ja sám som predložil niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré presne poukazujú na dĺžku týchto lehôd a samozrejme, že som svoje stanovisko aj náležite odôvodnil. je dôležité v prípade užitkových vozidiel reagovať na vývoj na trhu, aerodynamika, nahradzanie týchto vozidiel po životnom cykle 10 rokov. A tie produkčné cykly sú trošku dlhšie než 10 rokov. Takže keď sa pozriete na tých 135 e, gramov, ktoré navrhuje komisia, to by bolo obrovské zaťaženie pre automobilový sektor. No my sme sa snažili to trošičku zmierniť a práve za týmto účom som predložil svoj pozmeňovací návrh. Ide o presun tej lehoty na rok 2025. keby sme tam nechali ten symbolický rok 2020 v poriadku, Súhlasím s tými pozmeňovacími návrhmi, ktoré uvádzajú rok 2012, pokiaľ ide o stanovovanie z emisí na skompletizované motorové vozidla. Tieto návrhy prichádzajú v čase veľkej krízy, hospodárskej krízy, zamestnanosti a preto musíme byť mimoriadne obozretní, pokiaľ ide o emisné hranice, aby tieto neboli stanovené príliš prísne. 135 zníženie na 125 napríklad z dlhodobého hľadiska. Toto mám teraz na mysli ako sprísnenie cieľov. Ja si nesom istý, či technika je dostatočne vyspala na to, aby sme vôbec dokázali dosiahnuť takéto parametre a tie investície by boli samozrejme enormné a to by mohlo mať znova negatívne dopady na zamestnanosť. Ďakujem. Pani Holako ďalšia, nech sa páči. You, Ďakujem, pán predseda. Dovolte, aby som sa poďakovala pánovi Langenovi za odvedenú prácu v tejto oblasti. Ďakujem mu pekne aj za to, ako nám svoje návrhy naozaj kompletne predstavil. Niekoľko bodov tu neodznelo, ale zhodujeme sa na nich. Tie by som uviedla na úvod. Poprvé argument zo strany priemyslu, že návrh komisie, pokiaľ ide o tie kompletizované e, výrobky, že tento nie je postačujúci a my sa to snažíme vylepšiť vo výbore. Pokiaľ ide o ďalší bod, ktorý podľa mňa neoznel, tam ide o výpočet podobný superkreditom, skôr negatívnym superkreditom, aby sme sa zaoberali takými motorovými ktoré majú vysoké emisie. Tam ide o vyváženie tých superkreditov. Keby sme tu mali iba superkredity, tak by to mohlo viesť k tomu negatívu, že by mnohí producenti eh, mohli byť zvádzaní produkovať viac motorových vozidel s vyššími emisiami mali by taký určitý manevrovací priestor, pretože stanú superkredity za svoje menej emitujúce výrobky. Je tu taká určitá filozofická otázka. Sú tu e, na jednej strane tí, ktorí vnímajú automobilový priemysel ako veľmi inovatívny. Pozrite sa na to, že vývoj v oblasti motorových vozidiel prebiehal rýchlejšie, než to požadovala naša legislatíva. Každodenne sme prekvapení že bežné rodinné auta bez nejakej mimoriadnej luxusnej technológie, teda štandardne vyrábané auta, e, využívajú tie najlepšie technológie a čoraz majú nižšie a nižšie limity, napríklad Škoda Fabia ako dobrý príklad. Takže ja si myslím, že výrobcovia naozaj e, sú inovatívni a že dokážu napredovať. Ja si myslím, že máme povinnosť podporovať inovácie pretože v tom je budúcnosť zamestnanosti v Európe. Pozrite sa na USA, 5-percentné zníženie každoročne emisí. A my by sme boli neradi, keby sme zaostávali, takže ja si myslím, že aj našou povinnosťou neumožniť um, e, automobilovom priemyslu, aby zaspal na Vavrinoch. Je to také trošku nebezpečné. My by sme mali podporovať tieto trendy v priemysle, uh, a mali by sme aj tých, ktorí zaostávajú, motivovať, aby išli cestou inovácií. Je to absolútne realizovateľné. Superkredity na 50 gramov, nie 50 pretože e, keď to bude 50 gramov, keď to superkredity podporia nové technológie, e, takých vozidel, ktoré majú palivové bunky alebo ktoré sú na elektromotory. Toto by sme chceli podporovať bonusmi, tak aby títo výrobcovia mali tú motiváciu, mali tú podporu z našej strany, ktorú potrebujú. A ešte niekoľko ďalších bodov k právnemu základu. Áno, je to životné prostredie, ktoré e, je tu kľúčové, klimatické zmeny, a takže podľa mňa právny základ by malo byť práve životné prostredie. Pokiaľ ide o tie gramice O2, ja si myslím, že by tie čísla mali byť skôr nižšie. Nechcem tu teraz všetky tie čísla a dátumy menovať, ale ja si myslím, že tá ambícia, ambicioznosť je veľmi dôležitá. Malé podniky, sa na nás obracajú s tým, aby tu boli prísnejšie ciele. Federácia malých podnikov vo Veľkej Británii jasne vyjadrila, že chcú, aby emisie užitkových vozidiel boli stanovené nižšie a toto musíme zohľadniť, eh, keď hovoríme o pozorňovacích návrhoch. To tiež platí aj pre sankcie. 120 gramov bude zrejme motivovať výrobcov viac aby robili veci inak. aby zmenili svoje produkčné metódy. Neviem, či sa to bude robiť diferencovanie alebo ako paušal. O tomto sa môžeme ďalej pozhovárať. Podľa môjho názoru je dôležité uvedomiť si, že musíme byť ambicioznejší, že všetko musí ísť rýchlejšie. Pán Langen spomínal kompromisné pozmeňovacie návrhy. Ja som tie texty videla. Bolo by veľmi dobré, keby sme sa mohli stretnúť ako tie vyspovedajúcovia nad týmito návrhmi, prediskutovať si ich. Pán Langen by to možno mohol celé zorganizovať pretože sú tu istotne určité oblasti, kde nejaké spoločné formulácie istotne nájdeme. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Hol. Pán Šato, nech sa páči ako ďalší. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda, ďakujem spravodajcovi za prezentáciu. Moja pripomienka sa týka toho, čo povedala pani Hall. Chcem sa vyjadriť k podstate aj k špecifickej požiadavke Spravodajca, tieňoví spravodajcovia sa stretnú k téme návrhov. Chcem povedať, že ešte okrem čiste technických aspektov máme tu aj určitú ekonomickú a klimatickú situáciu, ale aj energetické predpoklady, ktoré sú dramatické. Máme tu dve možnosti. Máme tu jednak tú možnosť, že budeme chrániť podniky, e, najmä tie najväčšie, tie, ktoré to žiadajú. Mali by sme e, zvážiť s chladnou hlavou túto situáciu, pretože v Amerike veľa členov kongresu dlho podporovali e, žiadosti o výnimky a robili slabú reguláciu Týkalo sa najmä podnikov ako GM napríklad. A GM dnes má nulovú kapitalizáciu na burze. Čiže e, to, toto sa stalo, z, vidíte, čo sa stalo z najväčšieho amerického podniku. Čiže vidíme, že aj keď tu máme napríklad v budúcnosti e, dohodu o voľnom obchode s Južnou Koreou vidíme, že v budúcich mesiacoch napríklad e, cena energií stúpne a určití spotrebitelia budú musieť e, čeliť zvýšeným cenám e, energií. No a druhá možnosť je zvážiť úlohu tohto parlamentu politiky a úlohou je, aby vízia e, bola dlhodobejšia, ambicioznejšia a aby tu išlo o zodpovednosť. Myslím si, že tento parlament si musí dnes e, vybrať medzi týmito dvoma možnosťami. Budeme buď sprevádzať tie podniky, veľké podniky, alebo e, budeme zavádzať stižiadostivejšie zákony, legislatívu. V tomto parlamente sa už dosť diskutovalo o špeciálnych vozidlách a to, čo bolo kedysi úplne nemožné z hľadiska automobilového priemyslu, dnes už sa to považuje za možné, čiže je naozaj nutné, aby parlament prizýval aj automobilový priemysel eh, k téme ľahkých eh, užitkových vozidiel a aby automobilový priemysel v tejto oblasti robil o, o, oveľa viac. 165 gramov v roku 2014. Musíme mať veľmi silný cieľ, tak aby automobilový priemysel rešpektoval jednak klímu, ale aj e, kúpyschopnosť e, spotrebiteľov. Ďakujem. Is, uh... Ďakujem pekne. Pani Ford, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne. Súhlasím s mnohým z toho, čo už tu odznelo a naozaj nezávidím spravodajcovi túto veľkú e, výzvu, pokiaľ ide o tie jednotlivé cieľové hodnoty, keďže sú tu takéto veľké názorové rozdiely, nielen v rámci nášho výboru, ale aj medzi výborom Envy a našim výborom. Ďakujem tiež pekne aj pani Hall za to, čo ste povedali o inováciách. 80 a 85 pochádzajú z mojej dielne a tam ide o obmedzenie e, maximálnej rýchlosti. Súhlasím s tým, čo tu teraz odznelo o tých e, nákladoch na paliva. Ja keď sa spájam s malými a strednými podnikmi, s obchodníkmi, e, tí samozrejme vnímajú náraz nákladov a E, narastajúce ceny ich naplňajú obavami, znepokojujú. A niektorí z nich e, často hovoria, no už keby tu bolo nejaké obmedzenie rýchlosti a toto by znížilo moje náklady, v poriadku, ja by som to využil. Toto samozrejme spadá do kompetencie národných štátov, ale keby sme tu možno mali nejakú inováciu ako uh, limitovač, obmedzovač uh, rýchlosti, tak by to mohlo byť výhodou, napríklad aj pokiaľ ide o znižovanie emisí CO2. Producenti by takéto možnosti využívali a samozrejme, že by tu bola aj snaha motivovať e, zákazníkov, aby nakupovali e, motorové vozidla vybavené e, takýmito zariadeniami. A takto by sme mohli dosiahnuť tie ciele. Takže sú tu určité spôsoby, ako môžeme stimulovať priemysel práve v tomto zmysle. Ďakujem. Ja, danke vielmals, Mrs. Van... Ďakujem pekne. Pani Van Brandt ako ďalšia. Thank you, voorzitter. Um, ehm, en eerst en vooral ook uh, aan de rapporteur. Ďakujem, pán predseda. Na úvod dovolte, aby som viedila vďaku spravodajcovi. Teším sa z toho, že sa tej témy tak veľmi dobre ujať. Je to stanovisko, uh, a konečné rozhodnutie samozrejme padne nakoniec v pléne, ale výbor Envy v tom zohrá ešte veľmi dôležitú úlohu. V tejto súvislosti taká technická otázočka na spravodajcu. Hovorí sa tu o kompromisných pozmeňovacích návrhoch. Predpokladám, že to je iba v rámci nášho výboru. Bolo by totiž divné, keby to boli kompromisné návrhy už v rámci Envy. Takže ako to je, prosím, pán spravodajca? A potom ešte taká všeobecná poznámka k tomu, čo povedali predrečníci. Neustále sa mi do uší dostáva názor, že keď sa hovorí o klimatických zmenách, že musíme veriť v technológie, že technológie nám musia pomôcť dosiahnuť naše žiadostivé ciele. Ale potom keď prídeme s nejakými ambicioznými cieľmi alebo normami pre priemysel, tak e, to nie je prijaté až tak pozitívne. Takže ja mám trošku obavu z kompromisných návrhov, ktoré by možno ešte oslabili návrh komisie. Ja viem, že komisia je realistická. Komisia vo svojich návrhoch navrhujú, navrhuje ciele, ktoré priemysel dokáže bez problémov dosiahnuť, tak ja dúfam, že parlament bude ešte trošku ambicioznejší. Z mojej strany je nepriateľné, aby tu boli také kompromisné návrhy, ktoré povedú k oslabeniu ešte aj návrhu komisie. Vítam podporu spravodajcu, pokiaľ ide o obmedzovače maximálnej rýchlosti. Podľa mňa je potrebné ich tam zakomponovať. Ja som sa za to vždy zasadzovala, takže vrela vďaka a pevne verím, že sa nám podarí spoločne vypracovať vo výbore veľmi dobrý návrh. Ďakujem pekne. A ešte komisia, prosím stručne, nech sa páči. Filip Ump. Thank you. Uh, thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, uh, pán predseda, ďakujem pánovi Langenovi za veľmi dobré zhrnutie mnohých pozmenujúcich návrhov, ktoré sú naozaj komplexné. Aj ja sa teším na kompromisné návrhy. Som zvedavý, ako vyzerajú kompromisy medzi rôznymi číslami, myšlienkami, nápadmi a údajmi. Až keď uvidím kompromisné návrhy, môžem dospieť k nejakému posudku celého balíka, ktorý sa navrhuje. Opakujem to, čo povedali viacerí rečníci. Myslím, že potrebujeme naozaj ambiciózny návrh a parlament by mal takýto ambiciózny návrh priemyslu predložiť. Už teraz sú tu veľké výzvy z sektoru dopravy máme stále viac a viac emisí a v krátkodobom výhľade musíme splniť ten cieľ dvoch stupňov Celzia, čiže musíme mať aj krátkodobý, aj dlhodobý cieľ. Oba, obe tieto čísla v návrhu komisie sa opierajú o konzultácie s priemyslom a o posúdenie vplyvov, čiže sú realistické tak ako povedali ostatní a ako sa hovorí aj v stratégii 2020, e, inovácia je veľmi dôležitá. Iba keď budeme mať ambiciozne ciele na zníženie emisí CO2 pomocou technológií, vznikne inovatívny priemysel, sektor IKA. Iba keď budeme príjmať zákony, budeme môcť inovovať. Na toto musíme pamätať. Jednou špecifickou oblasťou, kde mám určité obavy, e, je používanie superúverov. V našom návrhu máme myšlienku superúverov. Ak sa dostanú na trh e, vozidla s emisiami menej ako 15 gramov. To je veľmi dôležité, pretože ak chceme elektrické malé dodávky v mestských oblastiach, tak naozaj potrebujeme tieto superúvery. úvery. Chápem už a viem, že jeden francúzsky producent bude vyrábať eh, takéto automobily. To je veľký krok, krok vpred. Preto si myslím, že cieľ 50 gramov je oveľa zmysluplnejší ako cieľ 50 To zdôrazňujem. No a tie malé elektrické dodávky v mestských oblastiach, to je dobrá myšlienka. A keď sa to ešte prepojí napríklad so zeleným verejným obstarávaním, tak to naozaj je niečo dobré do dlhodobého výhľadu. Na záver chcem povedať, že potrebujeme ctižiadostivý návrh, a jednak pokiaľ ide o časový harmonogram, ale aj o objem emisí, musíme podporovať inovácie v automobilovom priemysle a takisto sa teším na finálny kompromisný návrh, o ktorom sa bude vo výbore hlasovať. Ďakujem. Ďakujem. Chcem sa ospravedlniť, že som vás e, prehliadol. 30 sekúnd. Ďakujem, ďakujem všetkým e, predrečníkom, s ktorými súhlasím, pokiaľ ide o ambície a technológie. Technológie e, sú už pripravené, už sú zrele, ale politika a legislatíva ešte nie sú pripravené. To sme videli veľakrát už aj v minulosti. A preto som za cieľ 125, chcem ešte ambiciózny cieľ ako komisia. A obmedzovače rýchlosti by mali byť obmedzené na 100 km na hodinu, pretože to povedie k 67-percentnej účinnosti. A pokiaľ ide o tú prácu, ten ten spor o pracovné miesta v čase krízy, chcem povedať, že toto práve povedie k väčšiemu počtu pracovných miest, ale odlišných pracovných miest. Musíme podporovať tvorbu pracovných miest a musíme o, naozaj podporiť aj našu novú éru. Čiže nechcem e, rozrieďovať a oslabovať návrh nariadenia, E, ja by som chcela ešte niečo ambicioznejšie, ako predložila komisia. Ja chcem inovovať, stimulovať, regulovať a to všetko odvážne. Ďakujem. Ďakujem a ešte pán Langen. Len veľmi stručne. Trošku ma prekvapila komisia. Komisia navrhuje a vyžaduje od parlamentu, aby bol ctižiadostivejší než komisia. To je veľmi zvláštny postup to som tu v parlamente ešte nezažil, aby komisia nechcela podporiť svoje vlastné návrhy. Tak tu treba naozaj ešte vzisťovať, kto tu za komisiu vlastne hovorí. Po druhé, chcem poďakovať kolegom, ktorí hovorili o modifikovanejšom výklade a myslím si, že náš spoločný cieľ by bolo dosiahnuť skutočné zníženia a komisia predkladá zástupcom priemyslu priechodný návrh s potrebnými prechodnými obdobiami. Áno, u e, vozidiel e, CO2 sme diskutovali rovnako, podobne. Široká väčšina tu vtedy e, bola za prechod a predstavitelia priemyslu sa toho ujali a výsledky sú lepšie, ako keby sme boli prísne regulovali Otázka tých superkreditov a elektrovozidiel, o tom sa dá hovoriť, či 50% alebo 50 gramov. V mojom kompromise sa hovorí o 50%, považujem to za lepšie. Nede tu totiž o malé vozidlá pre e, osoby, ale o užitkové vozidlá až do 3,5 tony. Myslím si, že požiadavka elektromobilov je úplne inou témou ale keď hovoríme o malých užitkových eh, vozidlách a chceme im dať možnosti a kredity, tak eh, to treba zaviesť aj tam. Pani Hall a pán Žado sa pýtali na to, ako je to vlastne s kompromismi. Sú to samozrejme moje kompromisné návrhy na základe prišlých 219 pozmeňujúcich návrhov po e, zasadnutí si ich môžete hneď preveriť, dáme ich k dispozícii, aby ste k tomu mohli reagovať. Hlasovať sa predsa bude až koncom mesiaca, takže bude dostatok času na rozhovory bilaterálne i vo väčšom rámci. Tá e, e, ekologické viazanie, pani Ford, to treba ešte preveriť pani van Bremt, e, mimochodom som e, nepovedal, že som za obmedzovanie rýchlosti. Vy ste to nesprávne pochopili, alebo to bolo zle preložené. Ja som na to nereagoval pozitívne a mimochodom si myslím, že v konečnom dôsledku tu väčšinovo môžeme nájsť e, zmysluplný kompromis, ktorý tie cieľe, ktoré spoločne podporujeme, bude vedieť dosiahnuť. Ďakujeme Werner Langen. Ešte k harmonogramu budúca rozpráva bude Pardon, to bola prvá rozprava, 7. apríla nemôže byť v budúcnosti. Hlasovanie bude 24. júna tu vo výbore a v NV budú hlasovať pravdepodobne v júli. Tým tento bod môžeme uzavrieť e, a poprosím Pilar de Castillo, aby prevzala dočasné pre predsedanie. Yes, it's, uh, it's Please, colleagues. Queridos colegas, vamos a iniciar eh, la reunión, el debate con la vicepresidenta y... Prejdeme k ďalšej časti. Rozpráva s pani komisárkou Kros o digitálnej agende. Pani Kroes nám teda bude prezentovať túto digitálnu agendu v mene komisie. Text poznáme. Ona nám to objasní ešte viac. Veď sa zaviazala, že tu vo výbore to čo najskôr e, zrealizuje a je to teda jedna z najdôležitejších strategických cieľov pre stratégiu 2020 a e, nie je pochyb o tom, že tu sa skrýva najväčší potenciál pre konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva. A týmto vám udelujem slovo. Um, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Milí poslanci je naozaj e, naplnením dávnejšieho slubu, že čím skôr vás budem informovať o digitálnej agende. Návrh komisie pre e, túto digitálnu agendu pre Európu bol navrhnutý 19. prijatý 19. mája. Je to akosi, akási vlajková loď stratégie 2020 len tri mesiace e, po e, uvedení do funkcie tejto komisie sa teda táto e, vlajková loď spustila na európske vody a bude určite prínosom, prínosným stimulom určite vaša predsedajúca pani de Castillo a tieňoví spravodajcovia, konkrétne Adina, Filip a ďalší, e, sa podielali. V tejto správe e, rozpoznávate určite to, čo nakoniec sa e, stáva súčasťou digitálnej agendy, podľa mňa tiež aj prístup a zmyšľanie komisie Myslím si, že ideme e, rovnakým smerom a naplňajú nás rovnaké obavy a vidíme rovnaké výzvy. Každopádne je celkom očividné, že máme spoločný záujem a to im je zlepšenie života e, európskych občanov a tu digitálna agenda môže výrazne napomôcť. Obracia sa na sedem problémov, a sú tu e, rôzne e, riešenia navrhované pre e, stmelenie rozdrobeného trhu. Ide o sieť, nedostatok investícií, digitálna kriminalita, nedostatok digitálnej gramotnosti, nevyužité možnosti a riešenie víziev našej spoločnosti. To sú tie body, ktoré, ak súhlasíte, by sme mohli do detailu prebrať. Poprvé teda dos, dosiahnutie, dovršenie spoločného, jednotného digitálneho trhu, teda digitálne tovary sa dajú komercializovať na e, za rovnakých podmienok vo všetkých čes, členských krajinách. To je rozhodujúci prvok. Treba sprístupniť obsahy, zjednodušiť e, autorské práva, takisto cezhraničné udelovanie licencií, takisto online prístup e, a cezhraničné transakcie a dovršenie Európskej jednotnej e, platobnej oblasti. Takisto smernica o elektronickom podpise. Takýmto spôsobom vznikne vlastne právny rámec podporujúci vzájomné uznávanie a interoperabilitu elektronickej identifikácie. Ďalej, po druhé, interoperabilita a štandardy, normy. Je tu čoraz stále ešte veľa, e, veľa e, medzier v obstarávaní, v koordinácii medzi verejnými orgánmi a preto potrebujeme lepšie štandardy e, výpočtových technológií v EÚ. Európska normalizačná politika navrhuje v tejto súvislosti viacero právnych opatrení, aby sa využili výpočtové technológie tak, ako ich normy definovali globálne fóra. Budeme podporovať interoperabilitu e, prijatím už v tomto roku Európskej stratégie pre interoperabilitu a rámec e, pre interoperabilitu EÚ Tretí bod e, dôvera a e, bezpečnosť. Naši občania e, samozrejme nebudú chcieť technológie, ktorým by nemohli dôverovať. A aby boli Európania bezpečnejší online, musíme spoločne e, riešiť e, jednotlivé formy elektronického zločinu. A tu je naša zodpovednosť zdieľaná medzi jednotlivými Eh, jednot, medzi jednotlivcami, fyzickými osobami, súkromnými osobami, teda na jednej strane aj orgánmi. Komisia v septembri predloží návrh modernizovaného európskeho rámca siete eh, agentúry pre bezpečnosť a právnych opatrení na boj proti elektronickým zločinom spoluzákonodarcovia by tu mali čo najskôr nájsť e, zhodu e, k revidovanému právnemu rámcu. Komisia naďalej sleduje dopad nových technológií a služieb na oblasť súkromia v informačnej spoločnosti. Budeme posudovať potrebu e, politickej reakcie, ktorá by sa neobmedzila len na zákonodárne Eh, opatrenia, takisto ďalšie eh, právne akty k dôvere a k bezpečnosti. Štvrtá oblasť sa týka potreby rýchleho eh, a vysokorýchlostného prístupu na internet. Širokopásmové pripojenie pre všetkých do roku 2013. To je naďalej našim cieľom. Musíme zabezpečiť všeobecné širokopásmové pokrytie smerom k rýchlostiam 30 e, MB za sekundu, čo umožní rýchly prístup a pre mnohé oblasti dokonca do výšky 100 MB. To bude spoločný rámec, ktorý komisia pripraví na dosiahnutie takýchto cieľov. Takisto navrhneme ambiciózny Európsky program spektrálnej politiky po letnej prestávke. Tento sa zameria na politické priority do roku 2015 a vyšle jasné ciele, ktoré by e, mohli vyžadovať ďalšie vykonávacie opatrenia. Konzultácie s vami, s členskými krajinami a so zainteresovanými vrátane e, samitu, ktorý sa uskutoční spolu s uskutočnil spolu s parlamentom v marci, nám priniesol mnohé podnety na zamyslenie a musím povedať, že komisia je zástancom efektívnejšieho využitia spektra. A ako spolu zákonodarcovia by sme mohli nájsť dobré riešenie politických priorít do roku 2015 a jasné ciele v tejto súvislosti odporúčanie k ďalšiem k prístupu ďalšej generácie nám dá usmernenia pre národné regulačné e, orgány a zabezpečenie e, rovnakých podmienok. Dúfam, že tieto ciele a tieto návrhy dokážete podporiť a súhlasíte s námi, že základom je tu záujem spotrebiteľa. Piatá oblasť, vystupňovanie výskumu a inovácií v tejto oblasti výpočtových technológií. Viete, že Európska nedostatočne e, financuje tieto snahy a tým sa brzdí plná kreativita malých a stredných podnikov a výskumníkov. Takisto sa nám nepodarilo uviesť e, výsledky výskumu do trhovo založených inovácií. Komisia tu predloží iniciatívu k e, inovačnej vlajkovej lodi Európskej únie. To e, je tiež zámerom rezortného kolegu pre výskum. Musíme naozaj vyvíjať tlak na viac súkromných investícií a zosilnenú spoluprácu členských krajín, krajín aby sme zdvojnásobnili verejné investície na 11 eh, miliard eur do roku 2020 v tejto oblasti. Takisto chceme navrhnúť opatrenia na lepší prístup malých eh, a stredných podnikov a výskumníkov k výskumným fondom EÚ. Šiesta oblasť digitálna gramotnosť, schopnosti a včlenovanie, kde nemôžeme akceptovať nedostatok zručností ako bariéru, prekážku na prístup k eh, hospodárskym vymoženostiam. Eh, technológie tu nesmú byť výnimkou. Napriek pokroku 30 Európanov ešte stále nepoužili internet, takže zostávajú eh, akoby panensky nepoškvrnení v tejto oblasti. mohli by sme dosiahnuť až e, vytvorenie 700 tisíc e, pracovných miest v oblasti výpočtových technológií. E, na to musíme lepšie použiť európske fondy a preto navrhneme zapojenie digitálnych zručností medzi priority ďalších usmernení pre Európsky sociálny fond. Ďalej oblasť úžitku e, pre európsku spoločnosť z oblasti e, výpočtových a komunikačných technológií. Sú tu veľké výzvy, klimatické zmeny, starnutie obyvateľstva a tak ďalej a tak ďalej. Pripomeniem vám niekoľko kľúčových akcií. Výpočtové technológie pre životné prostredie. Tieto technológie môžu byť veľmi dobrým prvkom na zlepšenie efektivity sna v tejto oblasti a zníženie skleníkových emisí. Zlepšíme a posúdime metodológiu. Ak to bude potrebné, navrhneme právne opatrenia a tiež budeme pracovať na zvýšení interoperability malých sietí na e, európskej úrovni. Ďalej potom e-government. Tu chceme mať naozaj verejné elektronicky dostupné služby pre občanov a spolu s členskými krajinami pripravíme nový akčný plán, ktorý by sa mal prijať v roku 2010 na boj proti základným e, výzvam ďalších 5 rokov v oblasti elektronických služieb. Pokiaľ ide o starnutie obyvateľstva spolu s členskými krajinami, chceme mať e, Ambience Assisted Living Program. Potrebujeme silnú podporu od vás a dá sa, že tento program dobre napreduje. Ja som iniciovala vnútornú evaluáciu tohoto programu a budeme vás o výsledkoch a radu koncom roka e, o výsledkoch teda informovať. Určite ste si všimli, že mnohé z identifikovaných oblastí digitálnej agendy majú výrazný medzinárodný rozmer pretože pokrok viacerých možno dosiahnuť len na globálnej úrovni. Budeme naďalej podporovať dobré riadenie e, internetu, ktoré bude také inkluzívne a otvorené, ako to len ide. Bude to v centre pozornosti tejto správy a myslím si, že Francisco Wagner zapojil toto do svojej správy. Verím, že dokážete identifikovať v budúcich týždňoch e, účastníkov ďalšieho zasadnutia ITF v septembri, aby všetci boli pripravení na dosiahnutie veľkého úspechu. Takýto komplexný a ambiciozný program, takáto agenda, aká, akú som vám tu prezentovala, si vyžaduje efektívnu implementáciu a e, formu riadenia a vy si to určite uvedomujete a budete kritickí v, e, a rozhodujúci v tejto celej štruktúre. Predseda komisie vytvoril skupinu komisárov pre digitálnu agendu, ktorí budú sledovať pokrok. Ja predsedám tejto skupine a táto skupina bude úzko spolupracovať s členskými krajinami, aby sme zabezpečili, že naše akcie sa dobre odrážajú na národnej úrovni a vám, parlamentu, potom budeme, e, vás budeme informovať o výsledkoch. Takisto budeme merať pokrok v oblasti digitálnej agende takými e, výročnými tabulkami a budeme mať výročné, každoročné zhromaždenie, kde členským krajinám, Európskemu parlamentu a iným inštitúciám poskytneme informácie a budeme diskutovať o týchto štatistikách. A potom v súčinnosti s riadiacou štruktúrou pre stratégiu 2020 budeme vás informovať v každoročných e, správach o pokroku, o pokroku a teším sa na spoluprácu v tejto ambicioznej oblasti. Teším sa na výsledky. Len niekoľko ešte dodatočných poznámok. Uvedomujem si, že tu trochu riskujeme, keď máme takýto nabitý program a hovoríme o množstve tém, ktoré súvisia s implementáciou e, revidovaného telekomunikačného e, balíčka. Mnohé si tu musíme ešte splniť. Takisto rozvoj v oblasti roamingových služieb v EÚ, také to aj bolo slúbené, implementácia e, smernice e, o roamingu číslo 2. Pokrok je tu pomerne rýchly. V zásade všetko je v súlade s tými cenovými rovinami. Takisto tu ide aj o tra transparenčný mechanizmus a prenos dátových balíkov. Ďalej potom otázka sieťovej neutrality. Už som povedala, že nová, nové pravidlá o elektronickej komunikácii EÚ už nám poskytli nástroje na riešenie otázok e, nastolených v tejto e, diskusii. Mali by sme starostlivo preveriť potenciál, ak sú tu problémy v tejto oblasti. Hovoríme tu, a to treba zabezpečiť o rovnakej, aby sme hovorili o rovnakej definícii, inak by sme neboli na správnej ceste. No a s týmto výhľadom spustíme verejný konzultačný proces ešte pred letom, aby sme preverili, či akékoľvek dodatočné regulačné intervencie sú potrebné v každom prípade chcem zopakovať základné princípy, ktorými sa budem riadiť. Poprvé, sloboda prejavu je rozhodujúca. O tom nemožno pochybňovať. Transparentnosť je e, niečo, o čom rokovať nemožno. Potrebujeme tiež otvorené, efektívne, účinné siete a po štvrté, nemohli by sme dovoliť e, praktiky, ktoré e, diskriminujú konkurenciu, schopnosť. Mali by sme tiež podporovať inovácie, možnosti, aby sme mali efektívne biznis modely. Naše služby analizujú výsledky verejnej rozpravy o univerzálnych servisných princípoch. Spustili sme to už túto jar a to si určite uvedomujete, že táto konzultácia bola E, následkom konzultácií k telekomunikačnému balíčku v roku 2009. Dôležitá otázka, kľúčová otázka je, že či naše predpisy pre univerzálne služby majú dôležitú úlohu. Otvorené konzultácie, ktoré sa skončili 7. mája a jednotlivé príspevky sú k dispozícii online na web stránkach. V súčasnosti analizujeme jednotlivé prístup, príspevky. Chcem zdôrazniť, že nemám predbežné orientačné výsledky ešte v tejto fáze. Súčasné, e, súčasná činnosť sa nedá posudzovať e, vo váku, bez prepojenia na ďalšie faktory. A to chcem zdôrazniť. Toto všetko súvisí a mali by sme preto naozaj posudovať všetko len v spoločnom kontexte. To je mimochodom, to platí pre celú digitálnu agendu. Je to prepojené so všetkými časťami spoločnosti a treba to rešpektovať. Veci, ktoré teraz riešime, treba preverovať v, v kontexte telekomunikačného balíčku z roku 2009 a stratégie 2020 a tiež Európskej digitálnej agendy. Predložím vám na jeseň ďalšie oznámenie k výsledku týchto konzultácií, kde sa budú identifikovať opcie pre politiku. A ak sa to bude zdať potrebné, e, pridložiť legislatívne návrhy na novelizáciu Európskej smernice o službách, tak v tom štádiu to posúdime. Ale teraz je ešte prískoro na to, aby sme vysielali akékoľvek signály. Dnes ráno sme mali zasadnutie Rady pre telekomunikačné služby. Tu by som vás chcela poinformovať o výsledkov tejto rady. Ministri prijali závery Rady k digitálnej agende pre Európu jednomyselne. Teraz e, sa identifikujú hlavné priority v našich návrhoch. Takisto e, vyzdvihli e, pre predstaviteľov e, štátov význam digitálnej agendy pre ich rozpravy v júni na zasadnutí k Európskej stratégii 2020. Podporujú teda horizontálnu koordináciu na úrovni EÚ i na národnej úrovni, aby sa zlepšila implementácia digitálnej agendy okrem skutočnosti, že potvrdili túto agendu. Takisto to bola pre mňa osobitná príležitosť e, na e, vytvorenie e, takejto vlajkovej lode. Viem, že nemôžeme postupovať bez vlád členských krajín, lebo oni sú tými, ktorí budú implementovať to, na čom sa dnes ráno, ráno dohodli, spôsobom, ktorý bude dávať zmysel Prijali to nadšene, takisto bola veľmi zaujímavá výmena názorov o tom, ako občanom EÚ poskytnúť jednoduché a ľahko prístupné informácie v oblasti využitia služieb elektronickej komunikácie, aby bolo viac dôvery e, k, k službám internetu. Dôležitá je tu dôvera na to, aby každý e, bol stimulovaný e, k použitiu digitálnych služieb, online shopping, online banking. V rámci diskusí z, dneš- z dnešného rána na rade sa e, dohodlo vytvorenie takéhoto e, grémia v Ríge a lotišská vláda tu predložila veľmi zaujímavý návrh nielen o umiest, týkajúci sa teda umiestnenia, ale poskytli uh, dobré priestory, infraštruktúru hardverovú i softverovú, naozaj zjednodušili e, túto e, slubnú budúcnosť uh, tohoto grémia. A lotišská vláda takisto oznámila že sa postarajú o, o e, kancelárie, kde by mohli byť stretnutia potom aj v Bruseli. A v konečnom dôsledku je to podľa mňa dobrý začiatok pre toto grémium a e, vítam ústretovosť lotičských orgánov. Túto možnosť by som chcela využiť na to, že Eh, manažerský výbor the... pre eh, Barak eh, boli vybraní kandidáti. Ten šťastlivec sa volá Andou Réma, je to estónec a ľudská bytosť. Yeah, uh, ak ho prizvete, tak e, bude sa vám môcť predstaviť a dať vám e, bližšie detaily k jeho skúsenostiam. A e, o svojich, povie vám o svojich plánoch a prioritách. Takže Barak je pripravený na spustenie a dúfajme, že budeme vedieť spolupracovať. Množstvo činností treba ešte urobiť a vypočuli ste si všetky tie plány na rok 2010. Určite e, to vnímate tak, že e, klopem na vaše dvere a chcem vám vysvetliť, čo robíme. Mimochodom, je, myslím si, celkom jasné, že toto je jeden z najlepších nástrojov, digitálna agenda, na to, aby sme implementovali to, čo, v čo nielen dúfame, ale to, čo európskym občanom vysvetľujeme, že totiž treba riešiť túto krízu, že existujú alternatívy pre zdravú budúcnosť. To, čo som dnes ráno urobila, totiž, že som odovzdala plas- plastové kartičky jednotlivým ministrom, e, má v sebe určité riziko, pretože na tejto kartičke je napísané z jednej strane, v čo veríme a na druhej strane, čo urobíme. Je to z plastu, nedá sa to znižiť, zničiť a som presvedčená, že môžem to odovzdať aj vám. Eh, querida comisaria, muchísimas gracias por la... Ďakujem, pani komisárka. Hm, ďakujem veľmi pekne. Toto je dokument, na ktorý čakáme už dosť dlho. Vy ste povedali, že to chcete predstaviť vo výbore ITRE a my sa tomu samozrejme tešíme a okrem toho chcem povedať, že každý raz, keď k nám prídete v budúcnosti, budete srdečná, srdečne privítaná. Európsky parlament je inštitúciou, ktorá eh, predstavuje eh, niečo, čo je vám veľmi blízke a náš výbor je niečo ako vaša obývačka. Máme tu viacero otázok, 15 prihlášok do diskusie mám v tomto momente. Ak súhlasíte, 16. Eh, je tu ešte, takže ak súhlasíte, už ukončíme zoznam rečníkov. Takže prihláste sa okamžite, ak chcete hovoriť. Takže máme 16 prihlášok do diskusie spolu. Otázky rozdelíme do troch blokov. Po e, piatich a tretí blok bude mať 6 otázok. Ja sa takisto vyjadrím, ale nie ako predsedníčka, ale ako poslankyňa, ktorá sa zaoberá digitálnymi otázkami. Som spravodajkňou digitálnej agendy parlamentu. Vypočuli sme si teraz veľa o návrhu komisie, o celej vízii o tom, ako by sme mohli rýchlo dospieť k digitálnej spoločnosti v Európe. Táto agenda má určité synergie s agendou parlamentu z 5. mája Sú tu paralely medzi týmto a tým, čo vyvíja švedské predsedníctvo a e, takisto medzi tým, čo pripravovalo švedské predsedníctvo, ktoré bolo veľmi aktívne v tejto oblasti. Teraz je čas konať. Diskusie o obsahu digitálnej agendy sú už uzavreté a teraz musíme pristúpiť k činom, tak aby sme túto digitálnu agendu mohli zrealizovať. tomto zmysle mám pre komisiu viacero podnetov, ktoré sú pre mňa dôležité. Už to tu bolo spomenuté, ale e, ešte to chcem zopakovať. V prvom rade ide o to, aby balíček pre telekomunikácie bol čo najrýchlejšie implementovaný, pretože telekom balíček je základným predpokladom, základom digitálneho rozvoja do budúcnosti. A keď budeme mať ten digitálny balíček, tak nám to pomôže a bez balíka bude mať digitálna agenda obrovské problémy. No a druhá vec, pokiaľ ide o návrhy komisie, v rámci tá agenda sa musí realizovať v rámci navrhovaného časového harmonogramu bez akýchkoľvek prieťahov, pretože my už rok čakáme, už v rámci tohto volebného obdobia už rok čakáme. Samozrejme, že sú tu známe dôvody, prečo digitálna agenda bola oneskorená, ale naozaj zdôrazňujem, že už nesmieme stratiť jeden jediný deň v našom časovom pláne. Úlohou komisie je, aby podporovala siete novej generácie. Naozaj už nemôžeme čakať ani jeden jediný deň. A v tom zmysle chcem pripomenúť, že musíme ešte posilniť obsah týchto návrhov, napríklad sieťovú neutralitu, Komisia hovorila o tom, že je nutné, aby sa zaviedlo spolufinancovanie, aby boli vyvíjané spoločné, zdieľané siete a tak ďalej. Potom sú tu ďalšie aspekty, geografické prerozdelenie a tak ďalej. Sieťová neutralita musí obsahovať všetky tieto prvky ktoré sú aj v telekom balíčku. No a teraz prichádzam k záveru. Je tu ešte jedna dôležitá vec aby sme mohli zrealizovať digitálnu agendu, je nutné, aby sa zasadzovala komisárka Kröz, ale okrem toho sa musia podielať aj iné generálne riaditeľstva, iní komisári, napríklad vnútorný trh, pretože vnútorný trh zohráva dôležitú úlohu v tom, že sa vyvinie digitálny vnútorný trh konkurencieschopný digitálny trh. Potom aj ďalšie riaditeľstva a výbory sú dôležité. IMCO, riaditeľstvo pre ochranu spotrebiteľa a tak ďalej. Keď tieto iniciatívy sa nespustia na čas, zasa príde k problémom. Pretože je to predsa celkový balík, kde všetko so všetkým súvisí. Komisárka teraz stojí pred veľkou výzvou, ktorá je zároveň veľmi zaujímavá. Komisárka by sa mohla stať vedúcou osobnosťou v komisii. Mohla by podnietiť komisiu k tomu, aby konala rýchlo a rozhodne a vo všetkých sektoroch, ktorých sa to týka. Táto téma je dôležitá aj pre ostatné sektory i keď pre nich digitálna agenda nie je hlavným aspektom. Chcem povedať, že môžete rátať vždy s podporou nášho parlamentu. Ďalší ročník. Pani komisárka, vo svojom príspevku ste už povedali, že téma bezpečnosti je jednou z kľúčových tém digitálnej agendy. Mám jednu otázku ktorá sa týka organizácie práce komisie. V tomto roku nám ešte predložíte správu o ENISI eh, eh, k internetovej agentúre. Táto agentúra je na Krete, nemá širokopásmový prístup a nie je na medzinárodnej scéne skutočným hráčom. Predposledný týždeň sme tu mali delegáciu z amerického kongresu. Američania schválili zákon, ktorý hovorí, že do internetovej bezpečnosti investujú miliardu dolárov. Na tento rok už majú 300 miliónov dolárov a je to prepojené na nový zákon Cyber Security Act. Americký, americké ministerstvo pre obchod by sa s Európanmi na základe tohto e, zákona e, malo koordinovať, pokiaľ ide o normy. Po, pokiaľ ide o európske agentúry, som skeptický. Neviem, či sme naozaj v otázke normalizácie internetovej bezpečnosti na jednej úrovni s Američanmi. Chcem vás ešte raz poprosiť, pri e, návrhu nového zákonu ENISA pamätajte na to, že táto agentúra musí byť dobre technicky vybavená, pretože my musíme predsa byť schopní rokovať s Američanmi na rovnakej úrovni. E, je to celé v v súvislosti s celkovým konceptom e, uvediem príklad. Teraz vo výskumnej agentúre sa ide investovať 30 až 40 miliónov eur do tejto internetovej bezpečnosti a chcem sa spýtať, akú dôležitosť má téma bezpečnosti internetu pre komisára pre hospodárstvo. Téma bezpečnosti a digitálnej agendy v tejto oblasti ma, musí obsahovať aj koncept komunikácie, tak aby sa spojili jednotlivé generálne riaditeľstva a aby sa zhodli na inštitucionálnej úlohe, ktorú má zohrávať v budúcnosti agentúra ENISA. Uh, la señora Trotman, por favor. Pani Trautmann. Ďakujem, pani predsedajúca, pani komisárka. Chcem sa poďakovať za to, že ste k nám prišli, aby ste sa porozprávali o digitálnej agende. Mám niekoľko konkrétnych otázok. Najskôr by som chcela zdôrazniť dôležitosť eh, interoperability vo všetkých dimenziách. Pokiaľ ide o otvorené normy, v mm, predbežnej verzii oznámenie hovorí o, o voľných o, programoch a ja som si prečítala posledné znenie a ja som tam nenašla e, rovnaké e, znenie a už sa tam nespo, nespomínajú tie softvery zdarma. Ja sa chcem spýtať, e, prečo sa tu urobila táto modifikácia. E, v tej poslednej forme to už nie je. Už sú, tu nie sú softvery, ale napríklad technológie, ktoré sa týkajú transmisie rádiových signálov. Ako môžeme zabezpečiť, že náš e, technologicky neutrálny rámec nebude iba otvorenými dverami pre neeurópske technológie, čiže inými slovami, ako by sme vytvorili hospodárskú súťaž a ako dať šancu našim technológiám, ktoré sú plodom našich investícií. Vy navrhujete, aby sa zdvojnásobili investície členských štátov do výskumov a vývoja, ale musí tu byť takisto možnosť e, nájsť nejaké iné riešenie. Druhá otázka Týka sa to inovácií a nášho priemyslu. E, vy ste v digitálnej agende chcela byť veľmi konkrétna, ale napriek tomu tu nevidím nič o obvodoch a o termináloch. Chcem sa spýtať, že či si myslíte, že je to už vopred prehratá vojna, alebo chcem sa spýtať, či tá stratégia e, sa opiera iba o podporu e, vodcovstva, druhá vrstva prevádzkovateľia, poskytovateľia prístupu, alebo či sa chcete sústrediť viac na tú tretiu vrstvu, tretiu fázu. No a potom ešte dve malé otázky. Pilar sa toho už dotkla. Chcela by som sa vás pýtať, aké sú prostriedky komisie na to, aby sledovala, ako sa transponuje, ako sa implementuje telekom balíček. Všetko som si vypočula, čo ste si povedali. Ďakujem za to, ale napriek tomu sa pýtam, aké máte možnosti, prostriedky na to, aby ste v komisii mohli sledovať implementáciu tohto balíka, pretože niektoré členské štáty, to vieme už teraz, transponujú tieto ustanovenia s určitou mierou voľnosti. Už minulý rok sme o, očakávali oznámenie o oznámenie o NGA keď sa pozrieme na konzultácie, máme dojem, že niektoré výrazy už idú akoby tak dopredu v porovnaní s tým, čo sa hovorilo predtým o investúciách. Chcem sa spýtať, či nás môžete uistiť o tom, že budeme vedieť vyriešiť nielen finančnú krízu, ale že budeme schopní aj pokryť všetky územia vysokorýchlostným e, internetom, čo vlastne podporí e, ekonomický rozvoj. Ďakujem teraz, pán Rubik. Ďakujem, pani predsedajúca, pani komisárka. Chcem povedať najskôr, že ma teší, že v bode 2 digitálnej agendy ste konštatovali, že medzi roamingom a národnými tarifmi by do roku 2015 mal byť nulový rozdiel. Myslím si, že tento nulový cieľ medzi rozdielu medzi e, roamingom a národnými tarifmi je veľmi dobrý, ale je to ambiciózny dátum, ostáva nám už len 5 rokov. Na druhej strane draženie pásma 800 MHz, aj vy to hovoríte, tam by malo ísť až 100 megabajtov za sekundu. Teraz tarify vo vnútrozemí 1 megabit stojí menej ako 1 cent, ale na druhej strane sú aj megabajtové tarify za 19 eur s rovnakou kvalitou, s rovnakým výkonom v rovnakom čase. A my sme konštatovali, že veľkoobchodný tarif za 1 megabajt by mal klesnúť na 1 euro na, alebo na 80 centov v tomto oblasti, to by znamenalo, že váš cieľ 100 MB za sekundu, keď si vezmeme tarif 19 eur, tak za jednu sekundu potrebujeme v roamingu 1900 eur. Jedna sekunda 1900 eur v roamingu. Ja chcem vedieť, čo by na to povedali občania, keby videli takýto účet od telekomunikácií. Mňa by teda zaujímalo, ako chcete štrukturalizovať tieto veci na ďalšie mesiace. Aké ciele e, plánujete pre Berek v budúcnosti? Ja si myslím, že musí to ísť všetko veľmi rýchlo. Druhý bod, aj to je chválihodné. Z dvojnásobné investície z verejných peňazí, celkovo investície, viete si predstaviť, že príjmy z aukcií, ktoré teraz plynú, by mohli byť impulzami pre členské, aby tieto výnosy z aukcií použili zasa v telekomunikáciách, napríklad na podporu PPP projektov. Európska únia by mohla ešte niečo k tomu priplatiť, aby e, existovali stimuly na to, aby sa zväčšoval objem investícií. Thank you, thank you, e, Paul. And now... Ďakujem pekne. A teraz pán Lambers, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani komisárka. Predseda Barozo vám podľa mňa mal dať portfólio jednotného trhu, lebo keď porovnáme vaše dielo s tým, čo napísal pán Monty, tak eh, vy ste oveľa ambicioznejšia. Pokiaľ ide o digitálnu agendu, vy ste prijali naozaj eh, veľmi široké spektrum a toto je naozaj pozitívna poznámka z mojej strany. Vnímate informačné a komunikačné technológie nielen ako technológie, ale ako nástroj, ktorý môže poskytnúť riešenia. A toto je podľa mňa možnosť, ako znova Európu dostať na špičku, pokiaľ ide o priemyselnú revolúciu. Ďalšia vec, Katina o tom hovorila, to je interoperabilita a otvorený štandard zo záverečného dokumentu vymizlo slovičko free software, ale myslím si, že otvorené štandardy, orientácia na ne je absolútne dôležitá, kľúčová, ak máme dosiahnuť úspech. A ešte na záver, páči sa mi to, že stanovujete lehoty, toto je veľmi dôležité. Vy naozaj chcete dosiahnuť cieľe, ktoré ste si stanovili. To sú tri pozitíva, ktoré podporujeme. A teraz ešte tri poznámočky, e, ktoré nás až tak neuspokojujú oblasti. Poprvé, mnoho cieľov a je veľmi ťažké sledovať naplňanie každého jedného, takže vás poprosím, prosím, zamerajte sa na priority, na kľúčové veci, ktoré je potrebné dosiahnuť urobiť. Boli by sme neradi, keby sme sa zretli o pár rokov a zistili, že sa z tých mnohých cieľov dosiahlo len málo. Druhá vec, o tom hovorila Pilar, ide o potrebu aby komisia ako celá podporovala tieto ciele, pretože väčšina vašich cieľov, mnohé vaše ciele spadajú do oblasti pôsobnosti iných komisárov a ja mám trošku obavy, pokiaľ ide o pána Potočníka, pani Gagan Queen alebo o komisárku Hildegard, že uh, tieto možno nie sú v jadre e, vašej cieľovej skupiny pre digitálnu agendu, pretože komisár, ktorý som spomínal, musia byť do týchto aktivít zapojení. A ešte tretia vec, kolegovia, toto mňa naozaj znepokojuje. Na jednej strane je to príležitosť, na druhej ale aj riziko. Vieme, že predtým, než kríza zautočila, už vtedy tu bol nedostatok, nedostatok, pokiaľ ide o odborníkov na informačné a komunikačné technológie v Európe. A ak my chceme naozaj presadiť digitálnu agendu, tak budeme potrebovať 300 e, či 700 tisíc odborníkov v tejto oblasti. Takže využíme túto príležitosť. A ja si myslím, že v čase krízy je naozaj potrebné, aby sme sa aktivizovali, aby sme získali takýchto odborníkov. Tu sa dá aj veľmi dobre zarobiť v tomto sektore. Ale zároveň je to riziko, lebo týchto ľudí nevyrobíme zo dňa na deň. A ešte na záver, podľa mňa by sme sa nemali uspokojiť s dosiahnutým, keď sa pozriete na tie investície, napríklad v USA, v iných krajinách 88 miliard v USA, v Európe to 37 miliard. Pozrite sa na špičku spoločnosti, sa tých desiatich eh, naozaj prvých eh, je iba jedna európska. Áno, my zdôrazneme malé a stredné podniky naozaj oprávnenie, ale bez takých globálnych šampiónov z Európy podľa mňa nedosiahneme úspech v digitálnej agende. Takže, pani komisárka, eh, vaša časť agendy Európa 2020 bola splnená len za niekoľko mesiacov, takže vám blahoželáme. Samozrejme, že je je potrebné ešte sledovať vaše konkrétne kroky, ale my sme sa vydali tým správnym smerom. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani komisárka. Nech sa páči, reagujte. Ďakujem pekne za mimoriadne konštruktívne, hoci kritické poznámky a otázky. Na úvod by som chcela povedať, že si naozaj plne uvedomujem, že toto portfólio je horizontálneho charakteru, a že mám 26 kolegov, ktoré musím zohľadniť. Ja mám s prezidentom veľmi dobrý vzťah, on potrebuje mňa, ja potrebujem jeho, tak toto obaja vnímame. Ale tých ďalších 25, tých musíme zapojiť do diskusí a myslím, že to potom bude vzájomne prospešné pre všetkých. Nechcem si všetku slávu pripísať sama. Naozaj, toto nie je v mojom záujme. Viacerí z poslancov hovorili o tom, že je potrebné tieto slova teraz naplniť skutkami a to chcem aj ja. Čas nehrá za nás. Teraz je naozaj najvyšší čas začať s konkrétnymi krokmi a týmto sa riadím ja aj môj tým, ako v krátkom čase dosiahnuť jasné, transparentné a dosiahnutelné ukazovatele, ciele. Takže plne súhlasím s tými čo toto zdôrazňovali pani Del Castillo napríklad. A samozrejme, že dôležitá aj včasná implementácia tohto programu. A my nezačíname od nuly. Vy ste hovorili o balíčku telekomunikácií. To bol začiatok. Potom ste vypracovali správu o spektre. A boli tu ešte ďalšie správy, takže my už medzičasom vieme, čo sa od nás očakáva, čo je v hre. A je potrebné naozaj konať rýchlo. Niektoré veci sa už udiali. My sme sa spojili, ja som sa spojila s kolegami a členovia môjho týmu Naozaj sa mimoriadne snažili. A myslím, že to môžeme nazvať úspechom. Pokiaľ ide o implementáciu oznámenia o digitálnej agende, chceme, aby implementácia začala čo možno najskôr, pokiaľ ide o tú štatistiku, tú tabulku výsledkov. Musíme si uvedomiť, aké budú dopady, ak výsledky v tej tabulke nebudú pozitívne. Takže chcem vás ubezpečiť, že všetci sme naozaj naštartovaní, motivovaní. A budeme sa naozaj držať stanovených cieľov. Pani Del Castillo sa ma na to pýtala, ako to bude s otvoreným charakterom internetu v Európe. Ja som za. Bolo by podľa mňa skôr prekvapivé, keby som bola opačného názoru. Vy ma už poznáte z predchádzajúceho mandátu v komisii. Ja som vždy jasne, transparentne hovorila o potrebe otvoreného a neutrálneho charakteru sieti a internete, o neutralite siete pripravujeme verejné pripomienkovanie v júni. Budú toho výsledky. Do konca roka vám komisia predloží konkrétne návrhy. Myslím si, že akékoľvek regulačné zásahy musia byť opodstatnené konkrétnymi problémami. Ak to bude potrebné, tak samozrejme takýmto krokom prikročíme, ale musí to byť opodstatnené pán Eller. Tu síce nie je, ale kolegovia mu iste odkážu, čo chcem povedať. On sa venoval naozaj veľmi zaujímavej otázke, fascinujúcej otázke, ktorá je mimoriadne dôležitá. A tam ide o bezpečnosť. Bezpečnosť sietí a informácií je v zdieľanej zodpovednosti. Európska únia to nemá vo výlučnej právomoci, na rozdiel od takých USA napríklad. Ale od roku 2006 vyzývame všetkých aktérov, aby spolupracovali a snažili sa dosiahnuť udržateľnú politiku bezpečnosti, stratégiu bezpečnosti. Uvedomujeme si, že ide o otázku vzájomnej komunikácie. Kolaboratívny prístup založený na dialogu, partnerstve všetkých aktérov. Toto je jediná cesta. A Dôležité je, aby sme boli naozaj mimoriadne ambiciozni, pokiaľ ide o Európsku digitálnu agendu a poprosím aj vás, aby ste nás podporili. My v tomto zmysle predložíme viacero iniciatív, tak aby Európska únia bola vybavená nástrojmi do budúcna. Diskusie musia byť otvorené, nemôžeme sa tváriť, že existuje len jedno dobré riešenie A samozrejme, že chceme uplatniť tie najlepšie disponibilné riešenia. Ja viem, že existuje štokholmský program, že je potrebné zabezpečiť e, základné slobody, ochranu súkromia. A toto sú veci, ktoré je potrebné sklobiť s bezpečnosťou. Bezpečnosť siete a informácií a boj proti elektronickému zločinu. To sú dve stránky tej istej mince, ktoré sa navzájom doplňajú. Takže budeme sa snažiť urobiť všetko, čo bude v našich silách, aby sme prišli s jasnými nástrojmi. Tieto dva rozmery sú nevyhnutné, sú doponkové a mimoriadne odlišné bezpečnosť sieti a informácií. Fyzické a právnické osoby sú hlavnými aktérmi, pričom v boji a proti elektronickému zločinu sú hlavnými aktérmi orgány činné trestnom konaní a súdnický sektor. Pani Trautmann a pán Lambert sa ma pýtali, prečo nepodporujem otvorený štandard. A ja chápem, z čoho táto otázka vychádza. Ja sa nechcem hádať teraz nejako o termínoch. Ja sa chcem koncentrovať na konkrétne kroky. A ak sa na tom zhodneme, že kroky a výsledky krokov sú najdôležitejšie, naše kroky jasne podporujú lepšie štandardy. Štandard je len nástrojom k cieľu v prípade informačných a komunikačných technológií je kľúčom interoperabilita a mm, naša digitálna agenda za najbližších 5 rokov urobí veľa v tomto smere. Znova pripomínam, že otvorené štandardy a interoperabilitu som podporovala už aj počas môjho predchádzajúceho mandátu v komisii. Podľa mňa je interoperabilita ten štandard eh, nevyhnutná. Keď sa pozriete na štandardy World Wide Webu, tieto sú k dispozícii bezplatne a na, na ich základe funguje svetový internet. Momentárne my si ich uvedomujeme. O nákup, obstarávanie, um, je veľmi dôležité pre interoperabilitu a my to meniť nechceme. Chceme, aby štandardy boli stanovované lepším spôsobom, aby boli transparentnejšie, aby boli kvalitnejšie. A znova zdôrazňujem, že sa koncentrujeme na konkrétne kroky. Priemyselná politika. Pani Trautmann spomínala tento túto oblasť. Naozaj oprávnenie, pokiaľ ide o prístup k novým generáciám. Na jeseň pripravím návrhy, ktoré budú jasné, transparentné. prístup k ďalším generáciám. Niektorí aktéri by preferovali čo možno najmenšiu mieru regulácie. Ja nechcem reguláciu len na účely regulácie. Ja chcem regulovať iba v prípade, keď to má zmysel. Takže toto je moja filozofia. Chcem podporovať investície, Nechcem sa koncentrovať na konkrétnych investorov, chcem podporovať všetkých, či už sú to noví operátori alebo existujúci, etablovaní. Potrebujeme obe skupiny a chceme, aby mali prostriedky na investovanie, aby sa podporila hospodárska súťaž v tejto oblasti. Ja nemám žiadnych obľúbencov Všetkých mám rovnako rada a nebudem niekoho uprednostňovať ani nikoho diskriminovať. Ciele pre roamingové služby, o tých som hovorila. Národné poplatky a roamingové poplatky sa často líšia a tejto otázke sme sa už venovali a toto poukazuje na nedostatok interoperability v sektore telekomunikácií. Vieme, že musíme prísť s riešením. Roamingové služby, náklady ich poskytovania by sa nemali líšiť od poplatkov v prípade vnútroštátnych služieb. Je to neopodstatnené v na trhu, kde e, je konkurencia, aby boli za roamingové služby, e, aby boli tieto spoplatňované vyššími poplatkami. My chceme, aby na vnútornom trhu e, veci fungovali. Vnútorný trh je našou alfou a omegou, takže vyzývame aj prevádzkovateľov telekomunikačných služieb, aby sa riadili pravidlami vnútorného trhu, tak aby sa neodlišovali e, z ceny roamingových a domácich služieb a aby všetky ceny telekomunikačných služieb klesali. V roku 2015 chceme, aby ten rozdiel medzi týmito službami bol nulový. alternatívy k roamingovým službám, Wi-Fi, VOIP, tak aby roamingový trh v Európskej únii bol konkurenčnejší, aby tu bol tlak na roamingové poplatky. A komisia dúfa, že sa konkurencia bude ďalej rozvíjať na trhu s roamingom a ja som presvedčená, že keď bude fungovať hospodárska súťaž, tak e, sa to prejaví pozitívne na peňaženke spotrebiteľa. Samozrejme, že preveríme, ako funguje nariadenie o roamingu, či prináša požadované výsledky. E, to máme naplánované na jún 2011 a my vás potom poinformujeme o tom, ako to dopadlo. výskum a inovácie. Pán Rubich sa tomu venoval. Európsky verejný sektor má prostriedky aj dlhodobý záujem o podporu výskumu a vývoja inovácií v oblasti informačných a komunikačných technológií. Je potrebné investovať do tejto oblasti vraciam sa k spolupráci s USA, ale aj Blízky východ je dôležitým partnerom. Mm, tam tie čísla sú eh, menej porovnateľné, keďže sú menej transparentné, ale naozaj vynakladajú na túto oblasť viac prostriedkov než Európska únia. Takže podpora je na mieste, na úrovni EÚ, na úrovni členských štátov. Nemôžeme sa navzájom obviňovať, že bude jeden alebo druhý nerobí dostatok. Musíme dosiahnuť nárast na oboch frontoch v rozpočte Európskej únie k takémuto nárastu došlo. Rámcový program číslo 7, je to zvýšenie o 16 medziročne medzi rok 2010-2013, kde predsa rozpočet schvaľovali, takže dôjde k navýšeniu z 1,1 miliardy na 1,7 do roku 2013. 4% medziročne by ste presne o takéto navýšenie žiadali. Členské štáty by mali postupovať rovnako a my sme vyzvali členské štáty k takýmto krokom. Pán Lambert. Áno, máte pravdu, že uvádzame mnoho cieľov. Možno som trošku išla do rizika, možno je to mojim vekom ale ja neverím vo väčší život, takže sa snažím robiť veci tu a teraz. Máme tu tabuľku, scoreboard, ja som otvorená, transparentná. Veď tu vidíte na tých podkladoch, ktoré som vám dala. Takže vy to budete iste monitorovať a budete ma samozrejme kritizovať, keď niektoré cieľe nedosiahnem. Takže bez ohľadu na to, kto pri komisár to má na starosti, musíme dosahovať výsledky. A niekedy, pani predsednička, mám pocit, že to Európsky parlament riadne nechápe, že to nie je Krusovej digitálna agenda, ale digitálna agenda komisie aj rady. Takže ja tu mám mnoho spoluhráčov, ja nie som jediná, na koho sa musí obracať kritika, keď sa niektoré veci nesplnia tak, ako boli slúbené. Takže pevne verím, že sa bude môcť eh, s čistým štítom, eh, s úspechmi prezentovať na záver vám aj rade. Preto je dôležité, aby sme spievali všetci tú istú pieseň spoločne v sektore, v oblasti, kde je obrovský potenciál zamestnanosti. Takže ak všetci budeme otvorený a transparentný, pokiaľ ide o naše očakávania od digitálnej agendy, digitálnej spoločnosti, tak potom tých 700 tisíc pracovných miest môžeme vytvoriť tak, aby talentovaní ľudia mali motiváciu pracovať v tomto sektore. Taktiež digitálny analfabetizmus, jeho odstránenie, digitálna gramotnosť, priority nariadenia o Európskom sociálnom fonde do budúcna môžu ísť tiež týmto smerom. Ľudia si musia uvedomiť, že toto smerovanie je dobré, zábavné a musíme ich stimulovať, aby túto príležitosť využili. Veľké podniky malé podniky, talentovaní zamestnanci pracujúci v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ešte mám k dispozícii trochu času na rozprávu s pani komisárkou. A máme tu ešte aj kolegov. Pardon, niektorí kolegovia museli opustiť sálu, lebo mali iné záväzky. Ale napriek tomu tu ešte máme 8 prihlášok do diskusie. Takže asi by som tu nemala vodu kázať, keďže pijem víno a minula som už veľa času, ale poprosím vás, aby ste sa obmedzili na svoje, vo svojich vystúpeniach, vo svojich otázkach na jednu minútu a potom bude rýchla reakcia pani komisárky. Pani Merky ako prvá, nech sa páči. Thank you, chairman. Ďakujem Teší ma, že ste prišli a ďakujem vám nie len za vaše ambiciozne plány, ale aj za plány rady a dúfam, že čo skoro aj naše plány, dúfajme. Súhlasím s predrečníkmi v tom, že tieto technológie sú šancou na to, aby tie veľké spoločenské výzvy sme podporili Klimatické zmeny, starnutie obyvateľstva, energetika, ale aj viac pracovných miest. Mám konkrétne otázky, zaujímam sa o možnosť použitia energií na klimatické zmeny, aké, akú, akú podporu si môžeme e, slubovať. V Holandsku diskutujeme o špeciálnych prístrojoch tzv. smart meters, inteligentné merače. Ako to vnímate? Máme množstvo malých a stredných podnikov. Ja som s jedným z nich diskutovala v Twente. Je tu množstvo problémov, finančný kapitál na spustenie firmy. Ako vnímate možnosť, ako možno podporiť tieto krehké začínajúce firmy, aby sme im mohli ponúknuť e, pomoc. Ďalej zdravie, e-health, elektronické zdravie, aké plány tu existujú. Je tu množstvo nevedomostí v oblasti, tejto oblasti zo strany pacientov. Malo by byť úlohou komisie e, senzibilizovať verejnosť, informovať e, a odstraňovať strachy s tým spojené. Potom ďalšia otázka. Hovorili ste, že ste hovorili s aktérmi. Myslíte si, že to bude trvalý dialog, ktorý bude pokračovať? Vy ste predsa s digitálnou agendou odviedli už mnohé. Budete, mohli ste sa dohodnúť s viacerými aktérmi? No a potom, pokiaľ ide o túto kartičku, to je výborná vec pri Svetovom kongrese informačných technológií ste boli prítomná a tam bol veľmi zaujímavý systém, ktorý sa volá Integ Reader, čítačka na kartičke, čo sa dá použiť pomocou iPhoneu. Dokážete si stiahnuť všetky potrebné informácie a poskytuje to mimochod uh, Microsoft. Ďakujem, pani komisárka. Budem stručná. Chcem vám poďakovať za to, že ste nám dali možnosť k štrukturovanému dialogu a chcela by som zdôrazniť, že vítam vašu digitálnu agendu. Ešte dva body. Infraštruktúra, e, ciele pre širokopásmové pokrytie. Tu ste nám k tomu dali túto maličkú pomôcku vo vašich uváhach je vidieť, že je dôležité, aby infraštruktúra širokopásmová čo najrychlejšie sa uviedla v celej Európe. V rámci telekomunikačného balíčku sme sa tým zaoberali a ako parlament sme sa výrazne e, týmto zaoberali. Uvažovali sme a chcem podporiť tých predrečníkov, ktorí povedali, že to, čo bolo E, tu prijaté veľkou väčšinou, že by sa to malo aj uviezť do života. Konkrétne ide totiž o to, aby, aby sa podporovali investície do v sklenovlákených sietí. Dôležité je, že rozpočty v jednotlivých členských krajinách vyzerajú zle a musíme nájsť teda súkromné podniky, ktoré budú ochotné investovať do rozvoja širokopásmových sietí a na to potrebujeme inteligentné stimuly. V telekomunikačnom balíčku sme sa tým už zaoberali. Hovorili sme o, o rizikách pri kalkuláciách, ktoré treba zohľadniť a že sú tu aj opatrenia na koinvestície na e, rozdelenie rizika a dúfam, že to, čo sme 1,5 roka diskutovali, že to aj e, zapracujete. Druhý bod, celkom stručne, obchodné praktiky Google, o tom teraz hovorí každý, čo v tejto súvislosti robí komisia. Autorskoprávne otázky, vy ste predsa boli komisárka pre hospodárskú súťaž, boli ste veľmi úspešná v tejto úlohe. Chystá e, komisia preveriť prípad Google z hľadiska hospodárskej súťaže? Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Fanny Staroj. Ďakujem. Chcem poďakovať e, vám, pani komisárka Možno by som zareagoval e, na vaše poznámky týkajúce sa toho, čo e, bude nasledovať. Či to súvisí s holandskou politikou, uvidíme. Zostaňme pri digitálnej agende a možno hovoriť, že v rukách máme zlato a vy ste to aj zdôraznili. Dve poznámky. Poprvé, a o tom hovorila aj pani kolegyňa, to je téma zdravotníctva ak sa pozriem na váš materiál, tak mám pocit, že je to, je to príliš zaťažené na benchmarking, vzájomnú výmenu, ale keď hovorím s predstaviteľmi priemyslu, máme tu veľmi vyvinuté technológie, ale veľmi fragmentovaný trh. Napríklad Philips, Siemens urobili už mnohé, ale vidíme tu takú rozstrieštenosť, že realizácia na trhu je ťažká, ako by sme e, bežali so zviazanými nohami. Aj pokiaľ ide o invenčnosť, ktorej sa bude týkať vaša agenda, tak vy tvrdíte, že tu máme určitý vzorový program, ktorý sa rozbehol a ktorý sa nezastavil. Tak to môžeme povedať, pretože v jednotlivých krajinách sa teraz začína šetriť Hovorí sa, že nie sú peniaze a keď teda nesformulujeme spoločne agendu, ktorá bude nielen horizontálna, ale aj vertikálna, keď sa dohodneme o investíciách do vedy a výskumu, tak je dôležité, aby to fungovalo v jednotlivých krajinách. Často vidíme, že máme európske výskumné programy, ale už to nereflektuje tú národnú úroveň. Takže tu treba ešte mnohé urobiť a súhlasím s kolegyňou Martis. Dávame dotácie do výskumu a čo skutočne funguje je to, keď príde Európska investičná banka a poskytne zabezpečené požičky, aby mohli na trhu cirkulovať prostriedky. Apelujem na ten inovatívny prístup teda. Druhá téma sa týka revízie smernice o ochrane osobných údajov. Ak sa napríklad pozrieme na problematiku sociálnych sietí, tak vidíme údaje na miestach, kde to nikdy nebolo cieľom. A s ohľadom na našu mládež je to téma, ktorou by sme sa naozaj mali zaoberať. A domnievam sa, že by sme tu mali diskutovať Tento rok nám predstavíte určité údaje, ale tá rovnováha medzi ochranou na strane vlády a tým, čo sa deje v praxi. Každopádne vám želám v tejto oblasti veľa úspechov. Ďakujeme. Potrebujeme naozaj krátke tie príspevky, inak to nepôjde. Pán Enkiu. Ďakujem aj ja, pani predsednička. Chcem pani komisárke eh, poďakovať za túto príležitosť, za jej úvahy, aj za malý darček, ktorý nám všetky eh, dala. Pre nás je veľmi dôležité sledovať tieto ciele. Chcem sa osobne poďakovať za vašu odpoveď, ktorú ste mi sprostredkovali 27. mája na všetky moje písomné otázky spojené so zhoršením e, situácie e, masovo-komunikačných e, médií v sociálno-ekonomickom kontexte a chcel by som hovoriť aj o slobode občanov sa slobodne prejavovať. Európa prechádza zložitým obdobím a zameriavame sa na digitálnu agendu, ale súčasne sme všetci máme všetci nebývalé ekonomické problémy. Všetky štáty hľadajú východisko z krízy e, digitálnou agendou. V tejto súvislosti e, nemožno výhľadky zlepšiť. Chcem podporiť tie členské krajiny, ktoré majú sociálno-ekonomickú recesiu a, a ktoré nemajú dostatočné možnosti financovania modernizácie. Bohužiaľ, novinári z tlačových médií sú tiež v takejto situácii. Riešenie, ktoré vy, pani komisárka, navrhujete, aby tlač aj naďalej mohla byť tým strážcom demokracie. Nuž, tieto nie sú dostatočné, ak máme pre, pre do, dosiahnuť na národnej úrovni prielom. Bohužiaľ, je tu ešte vždy dosť ľudí, ktorí dávajú prednosť tlačovinám, tlačeným novinám, a ktorí si nezvykli na e, digitálne verzie e, novín. Pochádzam z členskej krajiny, kde sú ťažkosti, problémy vyplácať platy vo verejnej správe i dôchodky. Chceli by sme mať možnosti podpory z, privátneho sektoru. Otázka je potom, ako by to bolo so slobodou prejavu a nezávislosťou tlače. Keď politici rozhodovali o tom, kam pôjdu prostriedky. To je naozaj, samozrejme e, rozsiahla diskusia. Buďte prosím struční. Ešte štyria rečníci. Dám vám šancu, ale navrhujem, aby pani komisárka potom zodpovedala všetky otázky podľa tematických blokov či akokoľvek e, inak takto využijeme čas najlepšie. Nech sa páči, pani Tykal, pani Klaska Bobinská a tak ďalej. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážená pani komisárka, najprv by som sa chcela spýtať, v akom štádiu sa nachádza program širokopásmového pokrytia. Svojho času tu bolo vyčlenených eh, miliarda eur na to, aby do konca roka 2010 e, dostal internet do všetkých kútov EÚ. Vidím, že teraz sa táto lehota predlžila a chcel by, chcela by som vedieť, aký je váš nový cieľ, čo sa týka ENISY. Ja som za predlženie mandátu a aj za rozšírenie mandátu vrátane niekoľkých exekutívnych kompetencií, aby členské krajiny mali podporu v núdzových situáciách, pretože vieme, štruktúry výpočtových technológií patria vo všetkých členských krajinách k tým krízovým. A pokiaľ ide o interoperabilitu, vieme, že potrebujeme cezhraničnú, cezhraničnú interoperabilitu elektronických služieb. A vieme tiež, že e, verejné obstarávanie tvorí 16 e, e, HDP. Vieme, že mnohé procesy by mali prebiehať elektronicky. Ako chcete tento proces dosiahnuť? ako chcete e, vypracovať elektronické účtovníctvo tak, aby mohli ponúkať túto službu všetky e, firmy, či veľké alebo malé. Som presvedčená, že nám môžete čosi povedať aj e, k validácii elektronických podpisov. No a na záver by som vás chcela vyzvať, aby vo vašom pláne k e-governance ste vyzvali členské krajiny, aby prišli s novými stratégiami k tej tzv. cyber security, teda k bezpečnosti na sieti, ak tieto ešte neexistujú. Je dôležité mať takúto bezpečnosť v internete, pretože sa tu ponúka čoraz viac služieb, čoraz viac e, údajov sa ponúka cez internet a potrebujeme tvrdo zasiahnuť, ak chceme vec e, zvládať. Ďalšia rečnička. Ďakujem za tieto ambiciozne ciele, pretože sú natoľko jasné, že ich musíme jasným spôsobom implementovať. Možno, že každý rok by sme mali dostať takúto kartičku, kde E, budú tie jednotlivé ciele a ich implementačné e, termíny. Myslím si, že chceme, aby 100% našich občanov používalo, používalo tento širokopásmový internet. Ďalším cieľom je veľmi rýchly internet. Opätovne, aby všetci Európania z toho mohli mať užitok. To znamená, že tieto ciele treba dosiahnuť zo strany členských krajín, ktoré sú už e, dobre vybavené týmto internetom i súčasne zo strany tých krajín, ktoré pokrivkávajú. Ako chcete popohnať tie krajiny, ktoré sú e, pomalšie v implementácii? Ako by toto vyzeralo z vašeho pohľadu pri e-governance? Bohužiaľ, budem musieť odísť po položení otázky, musím byť v e, inom výbore, ale Angelika mi určite povie, aká bola vaša odpoveď. Ďakujem pani Kolánska Bobinská, pán Ody, ďakujem pani komisárka. Európska únia je dnes v zlej situácii zlyháva. Nie sme najvýkonnejšou ekonomikou na svete. Veľké investície ako ITER a Galileo nedokážeme utiahnuť. Vy chcete rovnošanci pre občanov. Chcem sa spýtať, alebo chcem povedať, že občania sú týmito sľubmi už unavení Prístup k, vysoko, k širokopáskovému internetu je zásadný pre Európanov. Ako budete schopná splniť váš sľub? Rýchlo viete nám dať záruky? No a na záver chcem sa spýtať, či nám môžete e, zaručiť, že nebudú porušované autorské práva, ochrana obsahu, či to nebude e, rasizmus. Čiže pokiaľ ide o ten obsah. Viete nám zaručiť, že bude platiť bezpečnosť ochrany obsahu? Ďakujem. Pani Hall, ďakujem. Prepačte, že som tu nebola na začiatku. Ja som sa musela zistiť s ministrom môjho členského štátu pre digitálne záležitosti. Moja otázka sa týka širokopásmového internetu. Ja tu vidím rozdelenú spoločnosť oblasti, ktoré majú prístup a oblasti, najmä vidiecké oblasti, ktoré nemajú prístup. Ja napríklad u mňa doma vidím veľa inovatívnych eh, riešení veľkých spoločností, ktoré chcú pokryť aj vidiecké obla- oblasti. Ale získať peniaze na tieto riešenia v súčasnosti je veľmi ťažké a preto je dôležité, aby sme optimalizovali existujúce infraštruktúry. Napríklad vidiecká škola má platený e, internet z verejných peňazí, ktorý môžu využívať deti, ale deti, keď idú domov do svojho domu, tak tam nemajú už internet. Ja vidím, že v teréne ešte je veľký zmetok, e, ľudia nechápu pravidlá štátnej pomoci EÚ, napriek tým vyjadreniam, ktoré ste urobili minulý rok. Myslím si, že i keď sa snažíte sprehľadniť e, dotácie, aj tak si myslím, že verejný sektor by naozaj mal pomôcť premostiť tie priepasti medzi vyvinutými a nevyvinutými oblastiami a tá, to posolstvo je ešte stále veľmi zmetočné, musí sa uh, sprehľadniť a zjednodušiť. Ďakujem. Ak dovolíte, začnem tým, že zareagujem na pani Ford. Ak e, ešte je nejaký zmetok nedorozumenia, tak mi prosím povedzte, kde, medzi kým, pretože toto často zneužívajú tí, ktorí sa o túto tému nezaujímajú. Ja nehovorím o vás, vy naozaj hovoríte oprávnene, že by nemali existovať digitálne panny, nemala by byť stratená generácia a nemali by byť nedostatočné očakávania na nás. V roku 2013 Európa musí byť digitalizovaná. Nech ma to stojí čokoľvek. Ja ale podporu, potrebujem, aby sa rada zaviazala k týmto veciam, pretože Rada v konečnom dôsledku je tým reprezentantom, ktorý ide za ľuďmi, ktorí sú vo vidieckých oblastiach. Nie sú to mimochodom iba vidiecké oblasti, ale aj iné. My sme o tom dnes ráno diskutovali. A ide aj o to, že internet je diverzifikovaný. Nie je to iba o vlak, o kábloch, e, o fixnom prístupe, ale napríklad ide aj o satelit, satelitný prenos, ktorý by mohol pomôcť vidieckým oblastiam. Ak pravidlá dotácií sú prepracované, a to nie je náhoda, pretože prvá Barosová komisia sa za to zasadzovala, a napriek tomu tieto pravidlá ešte nie sú jasné, prosím, povedzte mi to. Ja si napriek tomu myslím, že tie pravidlá sú teraz už jasné. Viac sa obávam toho, že posledná komisia otvorila možnosť, vy ste hovorili o jednej miliarde eur, je to dokonca viac, je to 1,2 miliardy eur. A táto suma bola prístupná pre širokopásmový internet. Komisia povedala, že tieto peniaze majú ísť do broadbandu a v konečnom dôsledku iba tretina z týchto peňazí bola naozaj použitá na širokopásmový internet. A všetky ostatné peniaze išli na politiku spotrebiteľov. Myslím si, že musíme si uvedomiť, akým smerom máme ísť, akým smerom má ísť digitálna budúcnosť. Nemali by sme sa nechať zlákať eh, témami krátko pred voľbami. Samozrejme, že trvá určitú dobu, kým investícia do digitálneho sveta e, bude viditeľná všetkým, chvíľku trvá, kým sa dokáže, že to vytvára nové pracovné miesta, že je to o sociálnom prístupe a tak ďalej. Vy teda musíte byť priamo na mieste, aby ste to všetko videli. Budem hovoriť už ďalej iba stručne. Klimatické zmeny. Vážená Pani poslankyňa Markis sa na to pýtala. Ja si veľmi dobre uvedomujem, že toto je veľmi dobrá príležitosť pre boj proti klimatickým zmenám. Myslím si, že inteligentné siete a inteligentné merače sú príležitosťou, aby sme preukázali, že naozaj máme jednoznačné zámery. Malo by sa to rozvíjať aj na národnej, aj na miestnej úrovni. Ak nevyužijeme túto príležitosť, nie je iná možnosť. Ja nemôžem donútiť národnú vládu, aby takéto veci rozvíjala, ale ja sa snažím neustále im hovoriť, aké by to bolo dobré, aká je to dobrá možnosť a že v konečnom dôsledku by to mohlo priniesť vzájomný úžitok. Jasnejšie by sme mali hovoriť aj o tom, že európsky priemysel efektívne zariadil, že ak používate inteligentný merač, tak to nie je uh, prínosné iba pre životné prostredie, ale aj pre vašu peňaženku. A toto vám európsky priemysel je ja, vie jasne dokázať na obrazovke, aby ste to videli. Elektronické zdravotníctvo. Viacero členov výboru sa na to pýtalo. Je to takisto zásadná otázka, aby sme to jasne povedali. Je to takisto veľká príležitosť. Ja som navrhla viacero opatrení od vybavovania ľudí online prístupom k ich zdravotným eh, spisom až k katalógom pacientov, k interoperabilným registrom a tak ďalej. Keď chceme eh, silnejšiu Európu, aby ľudia viac eh, cestovali, tak musíme zabezpečiť, aby ich zdravie, tak povediať, cestovalo s nimi. Ľudia nie sú proti takýmto možnostiam, ale často sa bolia, e, pardon, boja, že niektoré kliniky, nemocnice alebo zdravotníckí pracovníci že to nepodporia, ale my si musíme uvedomiť, že práve títo pracovníci to musia podporiť. Pani Nibler. Pokiaľ ide o stratégiu pre širokový pásmový internet, my sme schválili pravidlá štátnych e, dotácií. Súkromné investície v NGA sú zatiaľ veľmi nízke a musíme takisto uznať, že meškania v oblasti širokopásmového internetu a NGA nás oslabujú, oslabujú našu konkurencieschopnosť, takže naozaj musíme využívať projekty PPP a musíme byť dôveryhodným partnerom pre tieto súkromné subjekty. som naozaj za to, aby sa to robilo konštruktívnejšie. Google. Téma Google. Môj kolega Joachim Almunia skúma aspekty správania Google a je ešte príliš skoro na to, aby sme sa vyjadrili k tomu, či bude formálne otvorenie ale chcem určite povedať, že potrebujeme aj európsky Google. Pán Enci, som si vedomá, aká citlivá je téma, na ktorú ste sa pýtali. Ja na to poskytnem písomnú odpoveď, veľmi jasnú a transparentnú. Tá ďalšia otázka týkala sa investícií do broadbandu. Už som povedala, že musíme byť všetci na rovnakej línii. Všetky peniaze musia ísť do broadbandu. Je to dôležitá investícia, veľmi pozitívna a pokiaľ ide o elektronický podpis a smernicu o elektronickom postup, podpise, táto smernica z roku 99 definuje elektronický podpis, ktorý slúži ako autentifikácia a aby sme to povedali inými slovami, Smernica je už na dobrej ceste a obsahuje prvky budovania dôvery a e, dobrej identifikácie a my revidujeme tú smernicu z 99. samozrejme, pretože tá je už zastaralá. Pani Kolanska. Ja, keď budem hovoriť s členskými štátmi, budem sa zaoberať mapovaním a koordináciou. Podpora investičnej banky sa takisto zohľadní a tak, tak, takisto spektrum NGA vám bude oznámené čo najskôr. Už som sa zaoberala broadbandom, takisto navrhujeme opatrenia aby sme zabezpečili, že prístup k obsahu bude uľahčený a legálny. Stratégiu k širokopásmovému internetu som už spomenula. Pokiaľ ide o elektronickú správu a riadenie na nasledujúcich 5 rokov, posilní to podniky a občanov, pretože to posilní transparentnosť a otvorenosť administratívnych služieb a podporí to aj jednotný trh, pretože to prispeje k cezhraničnej prenositeľnosti a k možnosti cirkulovať v cezhraničnom priestore. Ďakujem, pani komisárka, veľmi pekne za všetok čas, ktorý ste nám obetovali. Som si istá, že budete mať viacero možností sa s nami stretnúť v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne.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 Vážení priatelia, 18. júna 2009 komisia nám e, predložila oznámenie o správe internetu nasledujúce etapy. Potom bola správa pána Soza Wagnera, ktorý predstavil pozmenujúce návrhy. A zajtra sa bude hlasovať a 15. júna bude hlasovanie na plenárke. Dám slovo spravodajcovi. Máte slovo, kolega. Ďakujem, pán predsedajúci. Najskôr chcem všetkých kolegov a všetky kolegyne vo výbore upokojiť, pretože budem taký stručný, ako je to len možné. Mali sme nabitý program rokovania, o mnohom sme už hovorili a aj o takých veciach, čo už stoja v tejto správe, takže už máme dosť presnú predstavu. Okrem toho, Chcem využiť túto príležitosť aby som sa venoval pozmeňujúcim návrhom, ktoré prišli. Chcem sa takisto poďakovať tieňovým spravodajcom za podporu pri pripravovaní tejto správy. Podpora tieňových spravodajcov a takisto aj pozmeňujúce návrhy, ktoré boli odovzdané, prispeli k tomu, že text sa vylepšil. V krátkosti zhrniem pozmenujúce návrhy, o ktorých zajtra budeme hlasovať. Je tu 5 až 6 skupín pozmenujúcich návrhov. Prvá sa týka vnímania internetu ako globálneho verejného majetku. To stojí aj v mojej správe. Okrem pojmu verejný majetok sa tam spomína aj to, že internet sa má spravovať vo spoločnom záujme. To je veľmi dôležité. E, druhý pozmenujúci návrh, kompromisný návrh sa týka spoločných hodnôt. To takisto poviedlo k určitým diskusiám v posledných mesiacoch. Aby to pochopili aj kolegovia a kolegyne, ktorí to nesledovali, ide o to, aby sa zabezpečilo, že hodnoty Európskej únie, ktoré stoja v zmluvách EÚ, boli hodnotami, ktoré budú zastúpené na všetkých medzinárodných fórach, najmä na tých medzinárodných fórach, ktoré sa zaoberajú riadením internetu. Presadzovanie týchto hodnot je veľmi dôležité, najmä na tých fórach, kde sa zúčastňujú také krajiny, ktoré nezdieľajú hodnoty EÚ. Je to dôležité, keď si pomyslíme na to, že my obhajujeme také hodnoty, ktoré sú hodnotami našej civilizácie, našej kultúry. Toto chceme zdôrazniť. No, potom je tu kompromisný návrh číslo 3, ktorý sa e, sústreďuje na obmedzenia, prípadné obmedzenia v prístupe k internetu. Každé obmedzenie v prístupe e, k internetu, ktoré je považované za nutné, napríklad e, pre ochranu detí alebo maloletých osôb, všetky tieto obmedzenia musia byť znížené na to, čo je nevyhnutne nutné. Platia tu dva zásadné e, princípy, proporcionalita a efektívnosť. Toto sú dve zásady, ktoré sú obsiahnuté aj v zmluvách a ktoré majú veľmi dlhú tradíciu v judikatúre Európskej únie, na Európskom súdnom dvore, ale aj v iných inštitúciách. A myslím si, že zapracovanie týchto dvoch zásad do textu upresní to, o čo sa snažíme. Ďalší kompromis, číslo 4, sa týka zapracovania dodatočných zásad do tohto textu. Na toto musia dbať vlády všetkých 27 členských štátov. Sú to určité zásady, ktoré viacerí z vás popoludní spomínali transparentnosť, zásada demokracia, zásada demokracie, multilateralizmus, otvorenosť, interoperabilita, sieťová neutralita, zodpovednosť súkromného sektora, ktorý sa zaoberá denným, každodenným spravovaním a riadením internetu. Čiže všetky tieto zásady o ktorých sme hovorili už dnes popoludní. Toto všetko sa tam zapracováva formou kompromisu 4. Okrem toho zdôrazňujeme nutnosť koordinácie inštitúcií Európskej únie na všetkých fórach, ktoré sa zaoberajú internetom. To je zásadná otázka. To sa týka nielen ICANu, ale aj ostatných medzinárodných grémií. A myslím, že už aj v mojej vlastnej správe som poukázal špeciálne na to, že je dôležité, aby európske no, inštitúcie, ale aj európske členské štáty konali a správali sa koordinovane, keď sa hovorí, keď sa rozhoduje o správe internetu. Už aj tu vo výbore som hovoril, že toto je práve cieľo mojej správy. Správa chce jasne vysvetliť, že kritika, ktorá prichádza na našu adresu zvonka, ktorá hovorí o neporiadku v našich stanoviskách, že to naozaj musí byť napravené, odstránené. A podarí sa nám to napraviť iba tak, že si budeme formulovať spoločné európske pozície, ktoré potom budú inštitúcie aj zastupovať. Ale budú to musieť zastávať aj členské štáty. V tomto zmysle sme urobili ešte určité úpravy textu. Tieto úpravy hovoria o tom, že bude existovať alternatívny mechanizmus pre zmierovanie sporov, najmä pre prípad ICANu. Tento mechanizmus musí byť vyvážený. No a potom je tu ešte ďalší aspekt. Financovanie musí byť diverzifikované. Teda peniaze musia pochádzať zo odlišných sektorov tak, aby jednotlivý samotný sektor nemohol ovplyvňovať ICAN. A musíme takisto zabezpečiť, aby správna rada a rozhodnutia ICANu zastupovali čo najviac rôznych svetových regiónov, čo najviac rôznych záujmov. Toto podľa mňa sú najdôležitejšie aspekty. Moje stanovisko ako stanovisko spravodajcu je také, že podporujem kompromisné pozmenujúce návrhy. Potom sú tu ešte nejaké maličkosti a menej závažné témy, v ktorých sme zamietli pozmenujúce návrhy. No a dnes popoludní sme si vypočuli aj to, čo povedala komisia. A e, vypočuli sme si stanovisko Výboru pre občianske slobody toto stanovisko sme dnes popoludne obdržali a preskúmame ho, rozhodneme sa, čo z neho prevezmeme. V zásade súhlasíme s tým, čo stojí v tomto stanovisku. Chcem si teraz vypočuť vaše názory a opakujem, že ďakujem všetkým, ktorí sa podielali na vypracovaní tejto správy. Ďakujem. Ďakujem, pán Sosa Wagner, teraz pán Van Nistelrooy. Ďakujem veľmi pekne a ja budem veľmi stručný. Pán kolega už e, spomenul všetky body, už došlo k výmene názorov, dostali sme dobré komentáre, predložili sme pozmenujúce návrhy a kompromisy odrážajú určitú rovnováhu. Opakujem, že naše európske hodnoty musia byť jasne naformulované v texte a musí sa zdôrazniť. Aké dôležité je e, oddeliť verejné a súkromné. Určite sa nám to podarí. Jedna vec, ktorá prišla až veľmi neskoro. To bolo stanovisko výboru pre právne záležitosti. Naozaj mimoriadne neskoro to dorazilo. Dnes ráno sme sa tým zaoberali v skupine. Neviem, vy možno máte pocit, že je to v poriadku, ale mne sa to veľmi nepáči. Ja mám jeden návrh koceku 6. Tam sa hovorí o potrebe toho, aby vlády nerobili e, cenzúru, pokiaľ ide o prístup k internetu, aby prístup k internetu nebol žiadnym spôsobom e, obmedzovaný. Takže e, výbor pre právne záležitosti hovorí o kontrole internetu, ale je kontrola internetu naozaj zásah takej závažnosti ako cenzúra. Slovo monitoring, monitorovanie možno nie je veľmi šťastne zvolené. Možno by sme uh, mali ten text uh, vylepšiť, vylepšiť znenie, naformulovanie toho textu. Takže skupina EPP by o tom rada zajtra hlasovala po častiach, ak to bude možné, pokiaľ ide o túto kontrolu. A uvidíme, ako to budú vnímať ostatné politické skupiny. Ďakujem pekne, pán Van Nistelrooy, pani Trautmann. Ďakujem. Chcem sa poďakovať nášmu spravodajcovi, ktorý veľmi dobre vyrokoval tento kompromis. A chcem vyjadriť súhlas našej politickej skupiny s, tom, s týmto kompromisom. Na pracovnom stretnutí, prípravnom stretnutí sme analyzovali tento text a myslím si, že naozaj spravodajcovi sa podarilo nájsť uspokojivé znenie a Takisto sme zredukovali počet pozmeňujúcich návrhov. Takisto chcem povedať, že táto správa je veľmi užitočná, keď pripravujeme fórum o riadení internetu. Dúfam, pán predsedajúci, že táto správa podporí našu žiadosť o delegáciu na 5. E, fórum, pretože e, Teraz sa to e, realizuje v Litve, vo Vilniuse a my dúfame, že náš parlament tam zorganizuje workshop najmä o e, témach, o ktorých sa hovorí v správe spravodajcu, teda rôznorodosť, e, jazykový pluralizmus, tak ako ho podporujeme, sloboda prejavu a tak ďalej. Myslím si, že tu nájdeme naše zásadné referencie. Máme tu text, ktorý dobre objasňuje veci, objasňuje rôzne kompetencie v oblasti správy internetu, takisto nám naznačuje budúce perspektívy a text je takisto povzbudzujúci a jasný a presný a hovorí aj o Ajkane a jeho vývoji veľmi korektne. Z každého hľadiska je to veľmi dobrá správa a zajtra veľmi radi vyjadríme náš súhlas aj hlasovaním. Ďakujem. Ďakujem pani eh, Trautmann, pán Lamberts. Chcel eh, by som predniesť iba jednu pripomienku je skôr procedurálnej povahy. Opätovne, keď hovoríme o ochrane detí, opätovne sme otvorili celú tú diskusiu o tom, ako by sme mohli obmedziť prístup k internetu a toto sa mi už naozaj nepáči, pretože ťažko sme vyrokovali kompromis počas tretieho čítania balíčku Telego, Telekom a je naozaj nezodpovedné teraz to opätovne otvárať. Mm, hovoriť o tej istej veci iným spôsobom. Ja neviem, či tento parlament má takú tradíciu v každej správe opätovne veci otvárať, ale mm, naozaj to vytvára zmetok a rôzne rozporné vyjadrenia v texte. Toto je procedurálna pripomienka a osobne môžem povedať, že podporujem Katrin a ďakujem spravodajcovi za to, že urobil dobrú prácu v duchu spolupráce. Dúfam, že to takto bude pokračovať. Ale ešte e, chcem dodať, že mohli by sme dbať na to, aby sme sa neopakovali stále v texte, aby text nebol taký dvojznačný. Ďakujem. Ďakujem. Už nevidím ďalších poslancov, ktorí by sa chceli vyjadriť, ale ešte François Grostet. Ja som sa nehlásila pôvodne o slavo, o slovo, takže ste to nemohli vedieť. Chcem iba povedať dve slova. Chcem upozorniť, aby sme dbali na takýto druh textov. Nemôžeme sa opätovne stále vrácať k telekom balíčku. Chcem zdôrazniť fakt, že by sme nemali, alebo by sme skôr mali dbať na rovnováhu medzi ochranou autorských práv a ochranou ľudských práv a slobôd. Nemali by sme ich dávať do opozície. Ja sa obávam niekedy, že sa odkláňame od tohto smeru. Ďakujem. Merci. Donc cette fois-ci, je ne vois... Ďakujem. Už nevidím ďalších e, poslancov, ktorí by sa hlásili a preto navrhujem, aby sa vyjadril pán Níbel z komisie. Ďakujem Ďakujem pekne, pán predseda komisia. Víta túto správu, túto diskusiu na túto tému a súhlasíme s tým, čo povedal pred chvíľou spravodajca, pokiaľ ide o povahu internetu ako verejného statku, že je potrebné presadzovať spoločné záujmy Európskej únie, že je potrebné hovoriť jedným hlasom ako Európska únia. Tiež nás teší, že sa tam venujete otázkam bezpečnosti, stability a boja proti elektronickému zločinu. Pokiaľ ide o ICANN, tešíme sa, že Európsky parlament uznáva ten poradný výbor vlády ako jednu eh, z možných eh, možností, ale nie jedinú. Tiež eh, pokiaľ ide o riešenie sporov, jeho revíziu, tak to nás teší, že to vlastne podporujete, že by to malo byť riešené nejakým nezávislým orgánom. A tiež e, sa e, tešíme z toho, že Európsky parlament zdôrazňuje dôležitosť e, medzinárodného spoločenstva, pokiaľ ide o správu internetu, aby teda Európska únia zohrávala rovnakú úlohu ako USA v tejto súvislosti. Ďakujem. Predtým, než dám slovo spravodajcovi, Chcem upozorniť na jeden problém, ktorý sa týka pozície výboru e, Júri v odseku 8. Tam navrhuje opatrenia okrem ochrany autorských práv. Chcem sa spýtať, či spravodajca chce na nejaké e, miesto textu dať tieto autorské práva, ktoré tam nie sú. Pozmenujúci návrh 8 výboru Júri nebol hlasovaný, pretože to bolo pokryté, ale je to pokryté, je pokryté všetko okrem autorských práv. Čo si o tom myslí spravodajca? Vamos a ver. Mm, eh, muchas gracias. Nuž. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem reagovať na poznámky, ktoré tu odzneli Najskôr na adresu pána Van Nistoroja. Správa, respektíve stanovisko výboru Júri. To sme dostali až dnes popoludní, takže sme mali čas si ho tak preletieť. Ale samozrejme, že sa spoločne na to ešte posadíme a že si k tomu pripravíme stanovisko, to je absolútne nevyhnutné. Zajtra už je ale hlasovanie. Dnes máme diskusiu o správe a Výbor Júri nám takto na poslednú chvíľu predložil svoje stanovisko. Nož ale čo máme robiť? Pozrime sa na to ešte. Ďakujem pekne pani Trautmann za milé slova na moju adresu. Áno, táto správa naozaj môže byť mimoriadne užitočná, tak aby sme zdôraznili prezenciu Európskeho parlamentu na tomto medzinárodnom fóre pri tomto podujatí v septembri vo Vilniuse. Toto je naozaj podľa mňa výborná možnosť pre Európsky parlament, ako prispieť do tejto diskusie. Ďakujem veľmi pekne aj pánovi Lambercovi, aj pani Grostec samozrejme. Nuža, a teraz, pán predseda, k tej téme, ktorú ste vy načetli k téme autorských práv. Áno, máte absolútnu pravdu aj vy, aj pán Lambert, aj pani Grostet, pretože v čase, keď sme hovorili o tejto téme v tej úvodnej fáze, tak hneď nám bolo jasné, že internet je téma mimoriadne obšírna, mimoriadne komplikovaná, že nedokážeme pokryť všetky aspekty, ktoré súvisia s e, touto problematikou, s problematikou internetu. No my sme sa snažili nájsť také formulácie, vychádzajúc z textu komisie, tá, tá Internet Governance, správa internetu bola pre nás tým oberpojmom. Máme tu ešte aj ďalšie iniciatívy, ktoré momentálne v parlamente prebiehajú. Tieňoví spravodajci sú si so mnou zajedno v tom, že tá správa internetu, riadenie internetu, že týmto sa máme zaobrať. To má byť vyjadre nášho záujmu, ale pri tých diskusiách samozrejme vyvstali aj iné otázky. A preto je potrebné, aby tieto témy boli zakomponované aj v mojej správe, napríklad správa, práva maloletých, práva autorov. Áno, maloletých tu máme v texte a keď teraz uh, začneme aj s autorskými právami, tak sa to podľa mňa zbytočne skomplikuje. A už sme predsa v záverečnej, v cieľovej rovinke našich prác. Takže toto je moje stanovisko k tomu, ak dovolíte pretože nemám pocit, že by malo zmysel, aby všetky témy boli v, spomenuté v každej správe. To vedie iba ku chaosu. Hlavne pre tých, ktorí čítajú naše dokumenty mimo tejto inštitúcie. Takže kolegyne, kolegovia, Samozrejme, nemôžeme do toho textu zakomponovať všetko, čo znelo v diskusii. Ďakujem, pán spravodajca. A ešte pán Lambert. Chcem eh, ešte povedať, že opätovne chceme tu dodávať témy do tejto správy, ktoré s tým nemajú nič spoločné. Myslím si, že autorské práva sú tu dobre pokryté a ešte ich tu na poslednú chvíľku pridávať malými dvierkami, to nie je dobrý prístup, úprimný, musíme sa tomu vyhnúť. Nie je to posledná príležitosť e, parlamentu venovať sa autorským právam a preto prosím, nesnažme sa tu ešte narýchlo e, to dopracovať, doplňať do tejto správy. Pozmenujúci návrh bol e, predložený zo strany výboru Júri a sekretariát si myslel, že to je pokryté, ale nie je. Čiže otázka je, či to zajtra dáme na hlasovanie alebo nie. O toto ide. Myslím si, že správneho hľadiska by to malo byť predložené na hlasovanie. Vy chcete povedať, že sekretariát sa zmýlil a my to máme opraviť tú jeho chybu? Áno. Čiže asi sekretariát prijal naše stanovisko. Prepačte, nie je to tak, že by sa sekretariát pomýlil. Sekretariát sa domnieval, že toto pokrýva časť, ak hovoríme o základných právach vo všeobecnosti, spomenúť jedno základné právo, to autorské právo, formálne nie je nič nové. Mohlo by sa o tom diskutovať. To je stanovisko pána Odyho. Prezident, predseda by to mal asi rozhodnúť. Ja som navrhol pánovi Odymu, aby sme navrho, navrhli spravodajcovi, aby tento prvok zapracoval do inej časti, hociakej časti správy, kde táto zmienka by mala zmysel takýmto spôsobom. By sme to tam dali, túto zmienku, ktorá má politický zámer. Určite. Keď e, teraz začneme e, spomínať nejaké zásadné, základné ľudské právo, tak potom môžeme sa dostať k tomu, že ich tam bude kopec spomenutých, že pridáme aj ďalšie sú určité základné práva. Pre Júri je to napríklad boj proti xenofóbii, rasizmu a tak ďalej. Ale autorské právo to nie je základné ľudské právo, to je právo vytvorené politickým rozhodnutím. Čiže e, sú tu určité základné práva, ktoré sú pokryté zmluvami, ale autorské právo je výsledkom politického rokovania. Pokiaľ viem, Júri je jednomyselné a navrhli to to, našemu výboru, preto si myslím, že to nie je pokryté. Čo by sme mohli urobiť? Myslím si, že predseda by mal rozhodnúť. Takže zajtra to dáme predsedovi. Spravodajca? ¿no? Ak dovolíte, ja ako spravodajca trvám na tom, že ide o otázku, ktorá nebola prediskutovaná. Základné práva tu je jedna vec, iné práva sú iná vec. Ja neviem, ako tie postupy majú vyzerať, ktoré stanovujú, či sa o niečom teda bude hlasovať, alebo sa o niečom hlasovať nebude. Chcem len povedať toľko, že sekretariat, respektíve ten, kto je kompetentný, pán predseda, ak oni majú pocit, že o tom treba hlasovať, tak o tom hlasujme. Ale keby som to bol musel zapracovať, tak by som to bol urobil. Ale mne sa to nezdá primerané, nezdá sa mi to náležité uh, z už vymenovaných dôvodov, ale samozrejme, že mám dôveru v predsedu a v sekretariat nášho výboru. Výborne. Tak uvidíme, ako to dopadne zajtra. Ak som to pochopil správne, stanovisko Júri, tam sú ešte zmeny. Ako je to so skupinami? Chcete k tomu niečo povedať? Príprava hlasovania Eh, zoals ik aangegeven heb, en dat zal gebeuren. Tam máme eh, jednu požiadavku o hlasovanie po častiach, ale pokiaľ je ten zvyšok, spravodajca, nech sa páči, eh, povedzte nám, ako máme hlasovať. Ja mám len tento jeden konkrétny návrh. Ďakujem. Ak už nie sú žiadne ďalšie pripomienky, nevidím nikoho, žiadne veci do bodu rôzne, takže pokračujeme zajtra v tejto miestnosti o 9. Želám vám príjemný večer.